Right, if we could, uh... Kolegovia, prosím, uh, usadte sa na svoje miesta, utište sa. Uh, najskôr vybavíme veľmi rýchlo tie formálne body prijatie programu schôdze. Považujeme program za schválený. Mám niekoľko oznámení. V stredu uh, na schôdzi 15. septembra. Začneme o niečo skôr a prebehne od 14.45, teda od 3.4 na 3, do 18.15 táto schôdza. A to preto, že pred vypočutím o hospodárskom riadení, ktoré začne o 15.00, pán komisár Barnier nám v krátkosti predniesie legislatívne iniciatívy, ktoré boli schválené v to dopoludnie v oblasti finančných služieb. Neprebehne žiadna výmena názorov, ale Prijala som ponuku pána komisára, že príde medzi nás a priamo nám z prvej ruky dá informácie e, okamžite po tlačovej konferencii. Dnes po výmene názorov s pánom Reindersom a spravodajcami o balíčko finančnom riadení e, budeme informovať e, výbor o výsledkoch trialogu je potrebné schváliť e, tento postup na základe nových pravidel a okrem toho chcem potvrdiť, že nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy k legislatívnej správe o pozmeňovacom návrhu a o pozmenení pravidiel refundácii DPAH. To máme v bode 6 na dnešnom programe. A týmto sa dostávam k privítaniu pána Didiera Reindersa, ktorý je predsedom Rady pre hospodárske a finančné záležitosti taktiež je belgickým podpredsedom vlády a ministrom financií a inštitucionálnej reformy. Musím poinformovať poslancov, že sme sa stretli už viackrát na mnohých trialogoch od začiatku belgického predsedníctva. Chcem poďakovať Didierovi, svojmu priateľovi, za to, že pripisuje takú dôležitosť a venuje tak veľa času trilogom na vysokej úrovni na to, aby sme dosiahli e, pozitívny výsledok. E, nech sa páči, pán Renders no, má slovo. Musím povedať, že e, mi padlo trošku ťažko priznať čas, preto som sa trošku oneskoril, ale aj v Belgicku niekedy na národnej úrovni diskutujeme o nejakých veciach, nielen na európskej úrovni, ale musím povedať, že sa snažím zo všetkých síl dosiahnuť dohodu Chcem poďakovať predovšetkým všetkým poslancom Európskeho parlamentu, najmä spravodajcovi eh, za toto úsilie v oblasti finančného dohľadu. Od júla sme sa stretli naozaj mnohokrát a tiež sme schválili prvé dôležité rozhodnutie v Štrasburgu, aby sa odložilo hlasovanie o finančnom dohľade a taktiež dôležité je podotknúť, že bolo vôbec možné dosiahnuť dohodu. Chcem poďakovať spravodajcovi, všetkým spravodajcom, ktorí sa na tom podielali. Myslím si, že to prispelo k zvýšeniu dôvery nielen medzi radou a parlamentom, ale tiež e, aj vo vzťahu k komisii. Som veľmi hrdý na to, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu a som si istý, že Parlament a rada budú môcť potvrdiť túto dohodu v najbližších týždňoch. Budeme sa snažiť pokračovať. Pán Gozes je tu v prvom rade v tom istom prístupe, pokiaľ ide o smernicu eh, FM. E a možno, že nebudeme mať eh, tie isté námietky v rámci rady, eh, pani predsednička, ako tie, ktoré ste zažívali počas finančného dohľadu, avšak nie sú o to menej cenejšie, ale budeme sa snažiť takisto nájsť aj určitý prostredok. Myslím si, že cieľom je naozaj dokázať, že sme schopní implementovať nie len nové do, inštitúcie dohľadu k 1. januáru budúceho roku, ale takisto, že sme schopní zaviesť aj alebo vytvoriť nový výbor pre systémové riziko a že budeme môcť takisto pokročiť vpred aj v časovom harmonograme, ktorý oznámil pán komisár Barnier aj so všetkými tými textami, ako je nariadeniami. My videli sme návrhy no, tento týždeň, ale takisto aj návrhy smernice ohľadom investičných fondov. Takže začnem tým, že vám poviem, že tou prvou prioritou belgického predsedníctva, možno nie len v rámci ECOFINu, ale všeobecnejšie pre celé belgické predsedníctvo je posnažiť sa e, dostať vpred a dostať sa z e, ekonomickej krízy, ktorú zažívame už e, dva roky od jesene 2008 a možno ešte dlhšie, pretože keď sa pozrieme na tie problémy, ktoré začali v USA a Európe, už to trvalo dlhšie. Budem sa snažiť teda najprv implementovať nový kontrolný E, orgán. Určite, e, že už máme tu niektoré revizné klauzuly, e, čo je súčasťou teraz prebiehajúcej európskej diskusie a budeme dúfať počas niekoľkých mesiacov, ako aj rokov, budú nové implementované nové inštitúcie, ktoré dokážu ich efektívnosť a dokážu vám to, že sú schopní pokročiť vpred, že budú mať naozaj rozhodovacie schopnosti a právomoci na európskej úrovni. Ja som naozaj šťastný, že o 2, 3, 4 roky týchto revíznych klauzulách budeme mať možnosť konštatovať, že to bola najlepšia možnosť a to, že budeme mať tieto inštitúcie, ktoré budú môcť rozhodovať v niektorých záležitostiach, ktoré prekračujú už rámec jednotlivých členských štátov, tak ako to poznáme teraz. O to lepšie, ak by sa nám to podarilo eh, s, zabezpečiť eh, s tými osobami, ktoré sme si vybrali. Avšak ak bude potrebné to eh, vyriešiť alebo s ďalšími osobami. Mali by sme sa najlepšie poučiť eh, z toho, čo sa snažíme teraz tu implementovať. Takže naozaj my sme veľmi spokojní ako belgické predsedníctvo, že táto naša prvá priorita po, po, pomaličky už v strede alebo v polovičke septembra sa pomaličky realizuje. Dúfam, že to bude teda efektívne a že budeme mať príležitosť v nasledujúcich týždňoch, tých nasledujúcich zasadnutiach v Bruseli v oktobri pokročiť vpred v rámci smernice, ktorá sa týka investičných fondov. Budú tu aj ďalšie nariadenia, ďalšie smernice, ktoré budú nasledovať ďalej, ale toto je naša prvá priorita. Nebudem hovoriť e, o nič podrobnejšie, e, čo sa týka finančného dohľadu. Um, celkom iste sa k tomuto chystajú ďalšie dokumenty. Bude potrebné pokračovať naďalej, e, posilňovať dôveru medzi parlamentom, komisiou a radou aby sme mali čo najlepšie podmienky dosiahnutia dohody. Chcem sa ešte vyjadriť ďalším otázkam, čo sa týka fiskálnej konsolidácie na neformálnej rade ECOFINE koncom septembra, 30. septembra, 1. októbra e, budeme opätovne diskutovať o, o tom, že na jednej strane je možné lepšie dosiahnuť túto konsolidáciu v Európe, ale taktiež eh, podporovať rast a vytvárať pracovné miesta, zabezpečiť eh, sociálny blahobyt v Európe, pretože toto všetko je obsahnuté stratégiou 2020 a taktiež eh, je to v súlade s novým postupom o finančnej konsolidácii. Viete, že sme prijali rozhodnutie na poslednej rade ECOFIN od 1. januára začneme uplatňovať tento nový postup, ale celkom iste musíme sa snažiť ešte viac, aby sme hovorili aj o možných sankciách pre tie krajiny, ktoré majú nekonformné politiky v oblasti fiskálnej konsolidácie, ale aj najdôležitejšie rokovanie prebehnú medzi komisiou a parlamentom, aby sme sa pozreli na to, či môžeme si stanoviť nejaký nový cieľ v rámci stratégie 2020 nie len na to, aby sme dosiahli rovnováhu medzi jednotlivými členskými štátmi v oblasti verejných financií, ale tiež, aby tento nový postup, nová stratégia viedla k vytvoreniu nových pracovných miest, k zlepšeniu sociálnej starostlivosti, aby sme našli nejaké riešenie bojovať proti klimatickým zmenám nielen v Európe, ale aj v rámci zvyšku sveta. Teda na najbližšej rade, neformálnej rade ECOFIN sa budeme snažiť rokovať s komisiou. Budeme sa snažiť prizvať aj predsedu komisie, aby s nami o tomto rohoval. Druhá otázka počas našho predsedníctva eh, je táto. Chceli sme o tomto rozhodnúť, ale chceme sa snažiť eh, aj v ostatných bodoch. To isté sa týka aj otázok dohľadu. Na neformálnej rade ECOFIN koncom mesiaca budeme hovoriť o ratingových agentúrách. A možno budeme tiež diskutovať e, aj so samotnými zastupcami týchto ratingových agentúr. A taktiež sa budeme snažiť rovovať s komisiou o možnosti postúpiť ešte ďalej v Európe, podobne ako v Spojených štátoch, tak aby sme možno zavreli nejaké porovnanie v oblasti vývoja v Spojených štátoch a v Európe. Je to mnoho spoločných stránok, mnohí sa k tomu vyjadrujú, čo sa týka rozhodnutí v americkom kongrese. A nepochybne v Spojených štátoch padajú veľmi dôležité rozhodnutia v oblasti finančného dohľadu. Požiadajme sme komisára Barniera, aby vypracoval porovnanie, ako by sme mohli porovnať vývoj v Spojených štátoch a v Európe. V Štrasburgu som pred Európskym parlamentom už e, uviedol, že chcem prizvať e, pani predsedničku Bolos, aby sa zúčastnila tohto zasadnutia ECOFINu, aby s nami rokovala. Je dôležité vypočuť si e, jednotlivé názory aj z parlamentu, aj z rady, aj z komisie o tomto vývoji v Európe, musíme robiť viac, musíme sa snažiť držať krok so zvyškom sveta v súlade s odporúčaním G20. Euh, Takže um, budú takisto zasadnutia G20, ako aj um, generálneho zhromaždenia Medzinárodného menového fondu a mohli by sme takisto si um, spoločne zosúľadiť spoločné stanovisko, aké je teda európske postavenie alebo európsky postoj v tejto otázke. Ja sa budem snažiť odpovedať na túto otázku pre belgické predsedníctvo nielen v rámci ale ako aj všeobecnejšie. Tieto dve priority sú zásadné pokročiť vpred, pokiaľ ide o finančný dohľad a reguláciu finančných trhov, tak ako sa to snažíme teda aj vykonať. A ak by to bolo možné v súlade spoločne s Európskou parlamentou komisiou, aby sme zistili, že či to tempo je dostatočné, pokiaľ ide o ďalšie časti sveta. A ďalej konsolidácia rozpočtu s tým, že si nesmieme strácať zo zreteľa, že pak stability a rastu nie je len paktom stability, ale ide aj o pakt rastu, takže je potrebné si stanoviť v rámci týchto, tejto stratégie 2020 komisie také prostriedky v rámci našich rozpočtov, aby sme podporovali zamestnanosť, aby sme podporovali sociálnu súdržnosť, ako aj boj proti klimatickým zmenám a rôzne ďalšie politiky, ktoré sú potrebné v oblasti životného prostredia. Nebudem sa snažiť, nebudem teda zachádzať ešte ďalej v týchto dvoch tematikách, pretože už sme dosť o tom diskutovali od začiatku nášho predsedníctva v mesiaci júli, ale chcel by som dodať len toľko, že nesmieme zabúdať na to, že rada prerokováva niekoľko spisov, ktoré by mohli tiež sa vy, vyvíjať ďalej, hlavne pokiaľ ide o fiskálnu, teda daňovú politiku, pretože tu máme diskusiu o finančnom dohľade. Možno sme zabudli na niekoľko ďalších dokumentov, ktoré sú dôležité v fiskálnej oblasti. Chcem vám povedať, že potrebné pokračovať v boji proti podvodom a zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom by sme my mohli, tak ako v oblasti z DPH alebo v ďalších oblastiach, ešte podporiť výmenu informácií, spoluprácu, spoločný činnosti v boji proti podvodom. Prečo zdôrazňujem boj proti podvodom? Pretože sa domnievam, že v niektorých fiskálnych systémoch, napríklad, alebo oblastiach, napríklad DPH, ale môže to byť aj uh, fiskálna oblasť oblasti úspor, môžeme ešte uh, sa dostať do ďalších etap, kde by sme mohli bojovať proti eh, daňovým únikom ako aj podvodom. Avšak preto to je potrebné a budeme s tým o tom diskutovať aj s pánom Samentom, s pánom komisárom, by sme mohli urobiť ešte ďalšie kroky, pokiaľ ide o koordináciu, harmonizáciu, integráciu politik, pokiaľ ide o fiskálnu oblasť oblasti eh, úspor, ako nielen na úrovni Európskej únie, ale takisto aj s tretimi krajinami. Nesmieme na to zabúdať, pretože je to tiež jeden z dokumentov, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý by sme mohli možno tiež v ňom efektívne pokročiť. Chcel by som vám teraz povedať niekoľko slov k dvom alebo trom aspektom na záver. Chcem vás ubezpečiť, pani predsedníčka, že ide o trošku také ojedinelejšie veci, o čom budeme diskutovať na neformálnom zasadnutí ECOFINu. Tá prvá časť sa týka vývoju účtovných noriem na medzinárodnej úrovni. My čoraz viacej sme znepokojení schopnosť Európskej únie vplývať na e, tieto, na túto diskusiu, pokiaľ ide o veľké účtovné normy a pokiaľ ide o inštancie, ktoré stanovujú tieto normy. Konkrétne ide o schopnosť Európskej únie byť naozaj prítomný počas príjmania rozhodnutí, pokiaľ ide o zloženie alebo menovanie členov rôznych inštácií. Budeme o tom hovoriť aj v nasledujúcich týždňoch, ako aj mesiacoch. Mali by sme sa posnažiť nájsť pravidla dobrého spravovania, ako aj účtovných noriem, stanovania účtovných noriem na medzinárodnej úrovni. Pán Barnier sa venoval tejto otázke, my sme sa už k tomu vrátili počas ECOFINu, určite sa k tomu ešte vrátime a budem rád, ak s Európskym parlamentom tiež budeme môcť pracovať v tejto oblasti. Ide o to, aby sme vytvorili také normy, ktoré by boli nie E, prispôsobené našim spoločnostiam, ale ide o to, aby sme zabezpečili transparentnosť a efektívnosť, čo sa deje na úrovni týchto inštitúcií, inštitúcií ktoré stanovujú tieto účtovné normy a takisto mať takú víziu, ktorá by bola kompatibilná s našou európskou víziou. Takže k tomuto sa budeme vrácať v nasledujúcich týždňoch k týmto normám ISB. Po druhé, Práve sme spomenali o regulátoroch a o Európskej centrálnej banke, o dohode, ktorú prijali, pokiaľ ide o normy aplikovateľné, obzvlášť pri o, vlastných zdrojoch bankových inštitúcií. Bazilej 3. Ja sa momentálne e, nachádzam v takej rozpornej situácii, ako teda zabezpečiť tieto vlastné zdroje pre banky, ako z jednodušiť udelovanie úverov zo strany jednotlivých bank a ako teda e, zabezpečiť takúto, taký spravodlivý prístup pre sporiacich a tak ďalej. Takže rôzni e, zástupcovia jednotlivých inštitúcií mi kladú tieto otázky, avšak budeme potrebovať zabezpečiť diskusiu, avšak budeme konfrontovaní s tou situáciou, ako teda zabezpečiť koherentne požiadavky eh, nových eh, dohľadujúcich orgánov, ako aj zabezpečiť pre banky vlastné zdroje, ďalej udelovania eh, úverov, pôžičiek a takisto aj ochranu úspor. A preto ja som žiadal na ECOFINE, aby sme s pánom Trišetom, predsedom Európskej centrálnej banky, mohli spoločne diskutovať. Nie len teda sa vždy postaviť proti, ale povedať si, ako toto všetko zaintegrujeme, začleníme do tej novej legislatívy v oblasti dohľadu vlastných zdrojov udelovania úverov. Myslím, že, že naozaj e, táto diskusia by bola potrebná ešte pred koncom tohto roku, takisto spoločne s parlamentom, aby sme začlenili rôzne postoje, rôzne stanoviska, aby sme nemali vždy len také izolované stanovisko. V príprave e, na e, ďalšie valné zhromaždenie Medzinárodného menového fondu sa bude hovoriť o tom, ako môžeme e, prehlbiť hospodársky rast a zlepšiť dohľad e, nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. Aby som sa vyjadril konkrétnejšie k jednej veci, už pred viacerými rokmi sme sa s členmi ECOFINu dohodli, že by bolo zaujímavé, keby sa zaviedlo iba jedno sídlo Medzinárodného menového fondu, keby tam bolo iba jedno miesto pre zástupcov Európskej únie, ak by to bolo možné pre Európsku úniu, tak prečo nie a jedného zástupcu pre eurozónu? Ja musím povedať, že s tým plne súhlasím, ale neviem, či bude možné presvedčiť všetkých e, členov eurozóny alebo Európskej únie, že takéto riešenie by bolo dobré. Ak sa to totiž to nepodarí, tak sa budeme musieť zamyslieť nad nejakým iným prístupom, ale aby som bol otvorený, je to užitočné pre e, rokovanie nielen e, na tému Európy, ale aj o ostatných otázkach. E, uvediem príklad. Myslíte, že je bežné, že mm, iba Spojené štáty majú ako jediné právo veta na valnom zhromaždení Medzinárodného menového fondu a v rámci celej organizácie? Chcem povedať len toľko, že takýmto témam sa venujeme v diskusiách aj v rámci Európskej únie, v rámci eurozóny. Musíme sa snažiť zo všetkých síl, aby sme podporovali takéto kvalitnejšie riadenie eh, Medzinárodného menového fondu aj vzhľadom na fungovanie eurozóny, ale musíme sa venovať aj takým témam, ktoré možno budú viesť ku konfrontácii eh, s ostatnými zastupcami iných krajín v Medzinárodnom menovom fonde. Ja sa budem snažiť na rokovaniach nastoliť túto tému, aby sme dosiahli nielen dohodu v jednej veci, ale aj e, dohodu o celej škále, čo sa týka napríklad zastúpenia krajín na valnom zhromaždení. Viem, že sa venujeme aj iným otázkam, aj parlament sa venuje iným otázkam, ale musím povedať, že otázky finančného dohľadu a finančného riadenia sú na jednej strane, potom vývoj daňovej konsolidácie, vytvárania pracovných miest, podpory rastu a zlepšenie sociálnej politiky a politiky životného prostredia. Toto je na druhej strane. Okrem toho sa venujeme aj témam na medzinárodnej úrovni, napríklad e, o Európskej centrálnej banke, Medzinárodnom menom fonde hovoríme, ďalej o úsporách. Toto sú tie hlavné témy, ktorým sa venujeme, ale napokon, na záver by som chcel poďakovať e, Európskemu parlamentu, pretože ak belgické predsedníctvo dosiahne dohodu počas najbližších týždňov o finančnom dohľade, bude to skutočne obrovský úspech. Uvidíme, či sa nám podarí dosiahnuť ešte viac, ale v každom prípade chcem vám poďakovať už teraz. No, trošku som tu bola zmetená z mnohých tých gombikov, ktoré tu na mňa pozerajú. Takže mám tu e, zoznam tých, ktorí sa prihlásili do diskusie. A trošku som teraz zmetená z toho, kto vlastne chcel vystúpiť a kto chcel kávu, no ale dobre, takže mám tu Jean-Paul Gozet. Peter Skinner, Dirk Epping, Vicky Ford. Mrs. Tissan. Uh, pani Tissan. Oh. ešte niekto? Keep, keep, keep, writing. Thank you for the <laughs> Dobre, tak píšte ďalej, píšte ďalej. A začnem Jean-Paulom Gozesom. Nech sa páči. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán minister, pán, minister, pán predseda Ekofinu, eh, chcel by som vám najprv povedať, že tie znepokojné eh, obavy, ktoré ste spomenuli, sú takisto obavami parlamentu a nebudem zachádzať do detajlov, ale chcel by som sa pridať eh, k poblahoženia Leniu všetkým, pokiaľ ide o ten úspech v oblasti finančného eh, balíčka, finančného dohľadu. A viem, že ste naozaj na tom eh, pracovali s veľkým nasadením, takisto aj pokiaľ ide o smernicu AFMI. Minulý týždeň v Štrásburgu sa s vami a s Mišelom Barnierom, čo umožnilo definovať ten rámec, ktorý sme chceli zabezpečiť a takisto aj pod pre diskusiu. Pán eh, skoro povedal som pán minister, teda, ale možno, že <laughs> skoro som povedal pán premiér, možno, že v budúcnosti. Ale chcel som vám, pán minister, teda povedať, že my eh, nebudeme vyťahovať z kluboka teraz ďalšie témy a viete, že aj uvidíte, že moji kolegovia tieňoví spravodajcovia sú vám takisto k dispozícii. Pracujeme veľmi dobre s vašimi pracovnými týmami. Ešte aj dnes ráno eh, sme, tak ako aj v piatok, mali task force zasadnutie, aby sme si stanovili odbornú terminológiu. Ešte zostanú dve témy, ako viete veľmi dobre, tretie krajiny. A chcel by som vám ešte tiež povedať, že parlament by si želal ukončiť tieto záležitosti, završiť ich úspešne. Budeme veľmi šťastní a budeme sa snažiť byť teda veľmi efektívni aby sme v stredu na trialogu mali taký dialog hodom privacy čo by nám zabezpečilo rokovanie smerom k dohode, avšak by ste si určite všimli, nebudem toto znova opakovať, že máme tu dve misie, ak teda predsedníctvo navrhne nejaký ten, ktorý zohľadní tieto stanoviska, viem, že to nie je ľahké, tak budeme určite môcť vyústiť v zdarný koniec, pokiaľ ide o tretie krajiny. Viem, že sú tam niektoré no, problémy z niektorých, zo strany niektorých krajín. Každý sa snaží teda eh, pokročiť vpred. Viem, že ja som teda z krajiny, ktorá má trošku takú zvláštnosť, že teda naozaj silno hovorí, ale potom robí opak. Viete, že moja Normandia, čiže odkiaľ pochádzam, to je môj volebný okrskok, my teda, my hovoríme, robíme rozdiel medzi tými, ktorí myslia a tými, ktorí robia. Čiže jedni sú tí, ktorí eh, hovoria a tí druhí sú tí, ktorí konajú Takže dúfam, že budeme takisto môcť aj toto završiť e, úspechom a že to nebude dramatické a že teda dosiahneme rozumnú dohodu medzi radou parlamentom, pretože v tejto oblasti, pokiaľ ide o to, čo od nás očakávajú a na čo sú citliví naši spoluobčania, nechcú tie technické detaily, ale chcú uh, videli teda tie škody, ktoré spôsobila hospodárska kríza a teraz e, Európsky parlament na európskej úrovni nebol schopný nájsť riešenia, tak potom nevieme, ako budeme môcť e, sa venovať e, dôstojne tomu predsedníctvu ktoré malo byť francúzským predsedníctvom a teda neviem na G20, takže neviem, ako sa budeme môcť na medzinárodnej scéne dohodnúť, keď to nie sme schopní urobiť na európskej úrovni. Takže ďakujem teda za vaše snahy, budem sa snažiť motivovať aj e, ďalších a dúfam, že do konca oktobra nájdeme alebo dosiahneme takú dohodu, ktorá by bola schopná byť zrealizovaná teda najneskôr v oktobri v Bruseli. Ďakujem pekne, pani predsednička. No asi si neskôr budeme asi trošku zoskupiť tie otázky, ale keďže toto je taká dôležitá téma, tak hádam dám rovno slovo pánovi ministrovi. Ďakujem. E, mali sme minulý týždeň trialóg spolu s vami, pani predsednička, v Strasburgu, takže sme o tom mohli diskutovať. Chcel by som len povedať pánovi Gozesovi, že sa snažíme ísť postupovať postupne po fázach. Máme tu na orientáciu. Myslím si, že to bolo celkom dobre prijaté v rôznych eh, skupinách parlamentu, teda keď predsedníctvo prednieslo svoje orientačné tézy. No a potom môžeme predniesť, predložiť texty, presne právnicky sformulované, pokiaľ ide o private equity. Tento týždeň budú ďalšie diskusie k tomu. Čo sa týka tretich krajín, nehovorím, že máme málo času, ale neformálna rada zasada koncom mesiaca a musím si ja ubezpečiť, že naozaj budeme môcť predložiť nejaký návrh, ktorý si získa podporu rady a čo najsilnejšiu podporu. Ak sa to podarí ešte týž, tento týždeň, fajn, no ale možno budeme potrebovať trošku viac času a potom by bolo možno dobre tieto dve veci oddelovať. E, pokúsime sa postúpiť s textom e, o private equity a budeme pokračovať aj e, v diskusii ohľadne tých tretich krajín. Ďakujem. Áno, dobre, takže preverím si opäť ten zoznam, pretože možno mi niekto unikol. Vicky, uh, Marianne, Marcus, Ferber, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard and Nicholas Shuntis. Uh, Edward, did you... No, and I thought there was another hand down there. Že, um, ušiel mi ešte niekto. Uh, a Sanchez Pesedo, dobre, takže následuje Filip, nech sa páči. Ďakujem, pán pred... minister, dobrý deň. Áno, môžeme sa tešiť z tých aktivít, ktoré ste od začiatku predsedníctva podnikli. ak budete mať eh, viac času na prácu, bude to len dobré. Dobre. Chcel som Eh, spomenúť otázku ekonomického governance. Presne ako ste povedali, potrebujeme rozpočtovú disciplínu na strane výdavkov, ale takisto musíme sa pozerať aj na fiskálne príjmy a tam je témou boj proti podvodom napríklad. Ja by som napriek tomu chcel spomenúť ešte tú eh, potrebu určitého vyváženia nových príjmov do rozpočtu. Eh, Samozrejme, že chceme naďalej znižovať Ehm, daňové zaťaženie ceny práce a to sú také typické daňové príjmy a spomínali sa potom aj tá daň na finančné transakcie. Dnes možno v každodennej diskusii sa menej spomína zdanenie energie alebo zdrojov a chcel by som vedieť, aké sú iniciatívy, ktoré príjmete na to, aby ste napríklad pomohli určitému, uh, určitej zmene v myslení. Vidíme, že uh, Eh, je tu možno určitá váhavosť. komisára Šemeta sa napríklad vyjadril aj eh, proti týmto daňom na mm, finančné transakcie. No a komisár Levandovský spomínal možnosť eh, nových daňových príjmov priamo do rozpočtu únie s tým, že by sa znížil vlastne príspevok členských štátov, tak aby každý Ehm, vlastne prispieva spoločne do rozpočtu. Aká je vaša pozícia k tomu? No a naposledy ešte, teda na, na, na záver ešte Grécko. Grécko už možno nie je také aktuálne ako na jar, ale videli sme ešte všetky tie čísla a zatiaľ sme im síce trošku pomohli, ale nemôžeme zatvárať oči pred tým, že skôr či bude potrebné opätovne rokovať o tomto dlhu. Uh, minimálne pokiaľ ide o tie úroky. A tu by som si chcel tiež e, zistiť, aká je vaša pozícia. Ďakujem pekne. Um, <clears throat> no, máme tu ešte 14 prihlásených, takže asi by bolo dobre, keby sme si to zoskupili po troch. Peter Skinner, nech sa páči. Ďakujem pekne, Sharon. Pán minister, ďakujem pekne za vašu pomoc a vašu prácu na infraštruktúre. Myslím, že ste asi najviditeľnejším politikom v oblasti finančných eh, služieb v týchto dňoch. Eh, môj bývalý bos eh, akoby stratil zo scény a prinášate do diskusie aj určitú um, určitú víziu, múdrosť, takže to určite pomohlo mm, prelomiť uh, Mm, možno taký určitý blok. No a chcel by som sa vrátiť k diskusii medzi EU a USA a Naozaj komisia povedala, že chce predložiť nejakú porovnávaciu tabulku. Určite to bude pre nás všetkých zaujímavé. Ja som v let ste na niečom popracoval, um, bude to určite o mnoho jednoduchšie, ale je to taká 12-bodová tabulka aktivít a podľa mňa 5 z nich boli čiastočne dosiahnuté, urobili sme niečo podobné alebo takmer rovnaké a v siedmých veciach sme neurobili nič v porovnaní z USA a oni urobili o mnoho viac, aby vlastne sme sa presvedčili, že robíme veci správnym spôsobom. No a vy teraz vlastne sa obraciate na zbytok sveta, vy mm, máte taký globálny regulačný pohľad a možno ešte je potrebná táto diskusia s Američanmi. Ak komisia niečo robí, ak parlament chce niečo robiť v tejto veci, uh, pokúsite sa tieto procesy uh, uh, zlatiť s nami, aby teda rada sa k nám pridala, aby sme to mali nejako skoordinované, pretože inak nemá veľmi význam diskutovať o mm, takejto globálnej regulácii. Ďakujem. A pán Reping. Ik heb een vraag, <clears throat> meneer de minister, over de stresstests. De Ďakujem. K tým záťažovým testom, ktoré e, boli nedávno realizované mm, s európskymi bankami, Eh, vlastne bolo týmto testom podrobených viac bank v Európe než v USA, ale mám pocit, že sa pozeráme skôr na kvantitu než kvalitu a minulý týždeň sme videli, že expozícia eh, európskych bank eh, voči týmto sovereign det je väčšia než v, eh, v Amerike a mám pocit, že tieto záťažové testy boli tak eh, prispôsobené, aby sa vlastne hodili na všetkých tých kandidátov. A teraz je otázka, že kto prejde, kto nie a ako by sa dalo dopredu odhadnúť, že ktoré banky to vlastne neprejdú. To sú tie, ktoré eh, majú vždy problém. No a teraz je to uzatvorené, zdá sa, že všetky európske banky sú uh, E, na tom dobre, že je to bezpečné, ale napriek tomu sú tu obavy, že možno to pre tie banky bolo príliš jednoduché, že sme mali testovať prísnejšie. Takže moja otázka je, že či vidíte potrebu nejakého dodatočného záťažového testu alebo nejaké revízie, aby sa naozaj odhalila presne táto mm, expozícia. Dobre. Takže máme tu ekonomický governance, priame dane, Grécko, EU, USA a e, zaťažové testy. Dobre, najprv tá otázka pána Skinnera k USA. Povedal som, že budeme mať neformálny, neformálny ECOFIN a budeme teda diskutovať o tejto situácii na oboch stranách Atlantiku a e, Mm, nie je to až také evidentné pochopiť skutočnú situáciu v USA. Ja tiež čítam tlač a sú mnohé briefingy a tak ďalej e, že je dôležité mať nový finančný dohľad v USA, ale aký? A aký, aké nové regulácie budeme mať my? Takže potrebujeme si takéto porovnanie zorganizovať a budeme o tom diskutovať s, aj, aj pani Bowles, s predsedničkou tohto výboru. Prečo? Uh, nie potom, niekedy v oktobri by sme nemus- nemohli mať napríklad e, e, diskusiu tu v parlamente, aby sme teda sa pozreli na to, aký je pokrok na oboch stranách Atlantiku. Ako viete, v prvom rade je dôležité vysvetliť e, vývoj, ale takisto je dôležité rozlišovať medzi komunikáciou a realitou. Takže pokúsime sa o to, ale nemám nejaké ďalšie odpovede zatiaľ. E, zorganizujeme si tú, to poradanie na neformálnom ECOFIN a potom na začiatku oktobra môžeme diskutovať s parlamentom bez pochyby. A čo sa týka nových príjmov, e, stretol som, respektíve dal som na poslednom ECOFINe na stôl uh, Eh, jednak tie bankové príspevky, čo je tiež určitý dôležité e, určitá pomoc pri prekonávaní krízy, no a na druhej strane je tam ten problém zdaňovania finančných transakcií, pretože to žiadajú viaceré členské štáty a my sme ochotní, ja poviem ako belgický príklad, my už sme odhlasovali zdanenie bank na jednej strane, ale takisto sme odhlasovali e, zásadu e, tej Tobinovej dane, alebo ako to už človek nazve, ktorá by sa mala vlastne vzťahovať na celú úniu, aby sme dosiahli nejaký pokrok No a povedal som to vo Strasburgu, že je tá situácia trošku komplikovanejšia. Takže dve veci. Jednak čo sa týka iných druhov zdanenia, napríklad eh, zdrojov energie, viete, že z toho vyplývajú dva problémy. Jednak čo robíme s jadrom. A viete ako aj ja, že sú tu rôzne hodnotenia medzi členskými štátmi, medzi politickými skupinami eh, k tejto téme. No a potom je tu komisia. Je komisia mm, ochotná sformulovať nejakú pozíciu? Ja som navrhol, takú minimalistickú situáciu, aby sme sa vrátili k tej smernici o zdaňovaní energií. Tam je celý rad problémov, ktoré by sme mohli v tomto prípade opäť preskúmať. No a druhá alternatíva je predložiť nejakú novú, novú smernicu. Ja zatiaľ nemám e, nejaké indikácie ohľadne nového návrhu komisie, takže chcel som len upriamiť ešte pozornosť na ďalšiu vec. Vy ste sa pýtali na to, aká je pozícia predsedníctva, pretože vďaka týmto novým strojom by sme mohli znížiť zaťaženie, teda daňové zaťaženie ceny práce. No a mohli by sme takto napríklad rozmýšľať aj na priamým e, príspevkom do rozpočtu EÚ a znižiť teda príspevky e, členských štátov a politické skupiny a členské štáty e, tiež spomínali, eh, že by sa dalo takéto nové, takéto nové príspevky vy, využiť na boj proti klimatickým zmenám, ale boli tu zase iní, eh, ktorí boli proti takémuto eh, použitiu. No ja ako minister financí môžem povedať len jednu vec. Ak budeme vyberať nejaký nový príspevok, to môžeme použiť len raz. Mohli by sme to rozdeliť, ale ja mám veľmi skromnú skúsenosť 12 eh, rokov na ministerstve financií. Keď máte nejaké príjmy, môžete ich použiť len raz. A je teda veľmi zaujímavé povedať si, že áno, budeme zdaňovať finančné transakcie, budeme napomáhať rozvoju alebo bojovať proti klimatickým zmenám a tak ďalej, budeme riešiť rozpočtový deficit, áno, ale bude to rozdelené e, nejakým podielom. Čiže tie príjmy budeme musieť jednoducho nejako rozdeliť. A čo sa týka Belgická, ako som povedala v Štrásburgu, e, pred desiatimi rokmi som predsedal Ecofinu a navrhol som e, diskusiu o nových e, príspevkoch a teraz myslím, že môžeme o tom už aj naozaj diskutovať, hoci vtedy to bolo odmietnuté a teraz naozaj sú tam určité zdroje príjmov, ktoré by sa ešte dali využiť ale e, nepochybne si to vyžiada ďalšiu diskusiu. A čo sa týka tých záťažových testov, pokiaľ ide o ECOFIN, e, myslím, že sme zorganizovali veľmi dobré záťažové testy s ECB, s národnými regulačnými orgánmi. Bolo to veľmi transparentné. Ak to porovnáte s tým, čo sa robilo v iných krajinách, bolo to naozaj transparentné a rovnaké pravidlá sa stiavali na všetky banky, bolo to efektívne. A naozaj to bol len prvý pokus. Dá sa urobiť viac? Samozrejme, prečo nie? A ako pán Barne a ja, ako aj poslanci výboru viete, že je možné tieto záťažové testy organizovať pravidelne, raz, dvakrát do roka. Mohli by sme sa na to pozrieť spolu s komisiou, aby sme urobili také reálne testy, ale s rovnakým odôvodnením a s rovnakou transparentnosťou a podľa možností um, musíme sa pozrieť aj na kontext G20 a musíme vychádzať zo správneho základu. A musíme sa pozrieť na to, čo sa má urobiť v iných krajinách. Čiže s akými parametrami pracujeme, rovnaké parametre v USA, v Európe, v Ázii. Jednoducho musíme uplatňovať rovnaké parametre, rovnakú transparentnosť. Ale myslím, že čo sa týka toho prvého pokusu, tak ten test bol veľmi úspešný, transparentný. No a uvidíme v budúcnosti. Ja by som tiež bol za to, aby sme mali pravidelné záťažové testy v Európe. Možno by sa na tom um, malo podielať viac bank, a nielen bank, ale aj ďalších finančných inštitúcií. A prečo by sa napríklad nemohli do toho zapojiť aj po, poisťovacie spoločnosti? Ďakujem. Vicky, potom Marian a Markus. Thank you. And I'd like to thank you very much for the... Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať eh, za to vaše zanietenie, ktoré, s ktorým sa venujete eh, otázke finančnému dohľadu. Myslím si, že eh, sa nám podarilo dosiahnuť dosť rozumnú rovnováhu medzi opatrnosťou a ochranou. A a cezhraničnou transparentnosťou, ale tiež uznaním zodpovednosti národných regulačných orgánov za ich vlastné trhy. E, toľko teda k rovnováhe. Ešte stále sú trhy veľmi citlivé a ja sa chcem opýtať na to, že vidíme, že sa rozširujú ehm, a dvíha hodnota dlhopisov v niektorých oblastiach e, viac ako by to bolo vhodné. Vidíme, že sú tu banky, ktoré podliehali zaťažovým testom a výsledky tohto teraz budeme sa venovať tým základom budúceho balíčka dohľadu, e, tento spoločný balíček o dohľade. Neustále to opakujeme, aké dôležité bolo, aby politici počúvali odborníkov, najmä pán Trišet. Teraz chcem sa opýtať niekoľko vecí. Keď počúvate odborníkov, čo sa týka derivátov, e, bolo nám povedané, že ak ich nebudeme vnímať e, s iným a podľa tak to môže mať veľmi negatívny vplyv na naše hospodárstvo. A dve vyjadrenia, tri šeta, jedne, jedno sa týka Bazileja. Cez víkend eh, ho tlače cituje, že to bude zásadné posilnenie globálnych kapitálových eh, noriem. Myslíte si, že eh, je vhodné, aby sme nezavádzali nejaké domáce obchádzanie týchto štandardov, pretože niektorí poslanci navrhujú, že trh v ich krajine potrebuje niečo iné ako v iných krajinách. Máme ho teda počúvať tomto. A čo sa týka FTT, tej e, dane z transakcií, Triša minulý týždeň uviedol, že by to mohlo mať obrovský e, negatívny vplyv na Európu. Máme ho teda počúvať aj v tomto. Ďakujem. Uh, thank you. Um, Marian Tyson. Marian Tyson, ďakujem pekne, pani predsedajúca predsedničku. Musím povedať, pán minister, že súhlasím s, eh, s kolegami, ktorí eh, ocenili váš, vašu pomoc v dosiahnutí dohody. Minulý týždeň mám niekoľko pripomienok a, a otázku. Myslím si, že je veľmi dobré, že sa budeme venovať otázky konzistentnosti alebo nedostatku konzistentnosti eh, medzi solventnosťou bank a ochranou vkladov myslím si, že je potrebné nemať tieto veci v kontexte a nie e, samotene. Po druhé, hovorili ste o Ruskej centrálnej banke. Nemali by sme hovoriť iba o štandardoch. Isté, že musíme hovoriť o tom, aby všetko bolo transparentné, ale mali by sme možno prehodnotiť aj samotné tieto štandardy a možno aj kriticky sa na nich pozrieť. V rámci spolurozhodovania sme prijali isté rozhodnutia, ktoré požadujú zavedenie medzinárodných účtovných štandardov v konsolidovaných eh, účtoch eh, tých firiem, ktoré sú eh, už na burzách. Vieme, že tieto vyhodnotenia sú dosť premenlivé. V tejto oblasti nie je nič veľmi stále. A ak budeme pristupovať k investíciám ako glotérii, tak to nebude mať pozitívny vplyv na naše hospodárske prostredie. Teda mali by sme sa, e, eh, myslíte, tomu venovať, alebo budeme sa držať naďalej tých eh, zaužívaných štandardov a eh, poučať našich občanov, ktorí šetria. Ďalej, čo sa týka spôsobu investícií, tu sme veľmi blízko situácie kasína. Ja sa skutočne domnievam, že z dlhodobého hľadiska musíme pripomínať občanom, aký význam majú investície a síce, že to poskytuje kapitál. Firmám je potrebné zorozovať náš trh tak, aby oceňovali takéto správanie a netrestali. Ďakujem pekne, Markus. Ďakujem. Neskôr iste, že všetci sa tešíme, že po viac ako roku sa nám podarilo ehm, dosiahnuť dohodu v oblasti dohľadu na finančných trhoch, ale je to ešte iba začiatok dlhej cesty E, napokon kolega tu už poukázal na otázku hedžových fondov. Tento týždeň komisia e, predniesie nové návrhy v oblasti obchodovania s derivátmi, ďalej e, prázdne obchodovania, možno využívanie trhu a rôzne iné témy sa chystajú. Toto všetko bude celkovo viesť k regulácii finančných trhov. Preto sa chcem opýtať tejto súvislosti, do akej miery belgické predsedníctvo je ochotné v prípade týchto nových návrhov e, z minulosti aj z budúceho týždňa, ktoré sa schvália, prijať aj konkrétne prvé opatrenia, rokovať na úrovni rady tak, aby sme nestrácali tak veľa času, ako napríklad v prípade balíčka o finančnom dohľade. A druhá otázka v rámci Európskej rady prebieha aj diskusia o pracovnej skupine predsedu Európskej rady o ďalšom rozvoji paktu stability a rastu. E, ja sa tak trošku domnievam na základe informácií, ktoré mám v dispozícii, že zo skúseností zo začiatku mája už nie je na úrovni členských štátov až taká ochota vyvodiť eh, také dôsledky, ako by to bolo podľa mňa potrebné, tak aby došlo k výraznému prehlbeniu fungovania paktu stability a rastu a zosilnenia tohto paktu. Eh, aké iniciatívy chce belgické predsedníctvo vykonať v tejto oblasti v najbližších troch mesiacoch, eh, aby došlo k zásadným zmenám a zostreniu fungovania tohto paktu? Ďakujem. Thank you, Mrs. Ďakujem pekne. Musím sa priznať, že čo sa týka diskusí o dane z finančných transakcií alebo o potrebe počúvať hlasy odborníkov, e, k tomuto môžem povedať len toľko. Čo sa týka Trišeta, už viac ako 15 rokov hovorím e, s týmto človekom. Je to dôležitý expert, ale je to e, viac ako iba expert. E, zastupuje Francúzsko už veľmi dlho, je to už e, dosť dlhé predseda Európskej centrálnej banky, teda potrebujeme skúsenosti aj z mimo prostredia parlamentu, rady a komisie, ale napokon je predsa len dôležité prijať rozhodnutie, čo sa týka dane z finančných transakcií Ja poznám všetky možné ciele. Isté, že je možné zaviesť eh, takéto zdaňovanie. Môžeme napríklad zaviesť zdaňovanie vody. Prečo nie? Prečo potom nie daň z finančných transakcií? Možno budú nejaké podmienky, ktoré bude potrebné zaviesť. Eh, možno by to bolo užitočné nielen v jednej krajine, ale v rámci eurozóny, alebo v celej Európskej únii, alebo možno medzinárodnej úrovni. Ja neviem. Ale ak je možné zaviesť zdaňovanie vody, prečo nie e, zaviesť daň z finančných transakcií. Ja chápem, že je potrebné vypočuť si expertov, vypočuť si rôzne stanoviská, ale napokon je potrebné prie rozhodnutie. A môj názor, napokon jeho zastávam Belgicku veľmi dlho, nie je to žiadna novinka, je potrebné zorganizovať a zabezpečiť akúsi zemepisnú dimenziu takéhoto zdaňovania, ale neviem, či je vhodné povedať, že bez účasti Spojených štátov nebudeme príjmať žiadne rozhodnutie v tomto smere, bez účasti Veľkej Británie napríklad, aby som uviedol príklad, nebudeme robiť takúto zmenu, či by to išlo alebo nie, možno v rámci eurozóny, možno s nejakými inými partnermi zaznamenal som, že v prípade finančných, dane z finančných transakcií sme zaznamenali dosť e, dôležitý vývoj v Japonsku. Možno by sme aj Japonsko mohli zvážiť ako partnera alebo iné krajiny, ale je to politické rozhodnutie. Nemá význam hovoriť, e, že e, je to nemožné, hovorím, je možné zaviesť daň z vody, teda prečo nie z iných výrobkov alebo služieb. Je tak veľa rôznych druhov daní, tak veľa rôznych druhov tovarov, služieb, teda prečo nemôžeme zvážiť zavedenie takéto dane z finančných transakcií. Budeme sa snažiť e, o tom pouvažovať. Uh, uh, uh, e, čo sa týka rozdelenia a vyhodnocovania, už e, to som povedal aj zástupcom Centrálnej banke. Čo sa týka rozhodnutia o bankách, isté, že je to možné, aby sme uplatňovali politiku, ktorá bude spravodlivá a konzistentná, zameraná na ochranu všeobecného záujmu, aby sme zabránili kríze na úrovni štátov, ale aj bank, ale zároveň, aby sme naplnili potreby spotrebiteľov. Je ťažké zjednotiť všetky tieto záujmy, ale budeme sa o to snažiť na najbližšom neformálnom zasadnutí Rady Ekofinu koncom tohto mesiaca. Na to, aby sme tak zoširoka poňali všetky pravidlá, ktoré doposiaľ platili, hovoríme o Bazilei 3, hovoríme o nových rozhodnutiach, o nových finančných ústupkoch voči bankám. Možno budeme musieť rokovať aj o zdaňovaní bank, aby sa kríza vyriešila. Je tu mnoho možností, ale zároveň je potrebné nezabúdať na to, že ochrana spotrebiteľov začívači všetkým finančným službám je dôležitá. Musíme však zároveň podporovať vytvorenie pracovných miest a musíme zabezpečiť, aby banky a finančné inštitúcie sa mohli zúčastňovať naši hospodárskej a finančnej politiky. Musíme však chrániť aj vládu pred systémovým rizikom. Myslím, že sú rôzne názory, ako sa k tomu dá pristupovať, ale my sa snažíme, aby sme boli v tejto politickej oblasti čo najkonsistentnejší. Čo sa týka existujúcich štandardov, už je jednoduchšie, keď ministri budú hovoriť s týmito ľuďmi. Môže to byť užitočné pre samotné štandardy, ale ja hovorím svojim kolegom, prečo hm, sa nemôžeme stretnúť napríklad so skupinou expertov. Ja si svojich kolegov veľmi vážim. E, zdá sa to ako jednoduché riešenie, jednoduché východisko, ale myslím si, že toto bude najlepší spôsob, ako čo najpodrobnejšie prediskutovať tieto štandardy predtým, ako príjmeme akékoľvek rozhodnutie musíme si najskôr preštudovať správu skupiny odborníkov, ktorí budú rokovať na najbližšej rade ECOFINu. Ja povieme, že môžeme dať priestor aj expertom z parlamentu, z komisie, z členských štátov. Prečo nie? Tak, aby dokázali pomenovať, kde sú tie skutočné problémy v porovnaní napríklad s USA, ak skutočne chceme diskutovať na technické úrovni, tak sa tomu môžete venovať aj v Európskom parlamente. Na rade ECOFIN sa veľmi ťažko diskutuje na technické úrovni bez toho, aby sme mali nejakú správu skupiny expertov. Teda v tomto smere budeme robiť ďalšie kroky, ale predtým potrebujeme správu aby sme vedeli, aké sú tu ďalšie možnosti pokroku, najmä čo sa týka rokovaní z USA. Ja už som to povedal na stretnutí s komisárom Barnierom. Je potrebné, aby odborníci nám predložili správu. Budeme sa snažiť eh, získať takúto správu s nejakými konkrétnymi návrhmi, nielen so všeobecnými pohľadmi. Môžeme rokovať z USA, môžeme rokovať s inými partnermi o dlhodobom eh, investovaní. V tomto súhlasím s vami, ale toto nie je len problém, ktorý by sa týkal iba Európy je to problém, ktorý je dosť odlišný v jednotlivých členských štátoch. Je možné poskytovať e, daňové prázdniny mm, niektorým druhom investorov e, z strednodobého alebo z dlhodobého hľadiska. Nuž, toto je problém, ktorý je závažný alebo menej závažný v jednotlivých členských štátoch v závislosti od ich situácie. Je potrebné venovať sa takej investičnej politike, ktorá bude udržateľná, tak aby ju členské štáty podporovali, aby ju podporovala celá Európska únia. Nemôžem vám uvieť žiadny presný dátum, ale je to politické rozhodnutie, ktoré treba prijať a je potrebné zvážiť, aké sú možnosti. Čo sa týka ďalšej otázky, otázky riadenia Budeme o tom rokovať. E, Európska komisia už predložila e, konkrétne návrhy, je potrebné o nich rokovať, ale musíme v týchto rokovaniach vychádzať predsa z textu. Viem, že som už e, spomenul, že je potrebné počkať do 29. septembra, keď komisia predložila nový návrh. Budeme sa snažiť rokovať. Je to stretnutie, na ktorom bude nielen ECOFINA, ale aj pracovná skupina. Bude tam aj predseda komisie predseda rady, aby sme rokovali o konkrétnych návrhoch hospodárskeho radenia, ale uvidíme, či sa to vôbec podarí zorganizovať. Doposiaľ sme prijali rozhodnutie, ktoré sa týka Európy. E, ďalej sa bude hovoriť o sankciách. Či by sme mohli zaviesť nejaké nové pravidlo hospodárskeho radenia. Čo sa týka tohto paktu stability a rastu, ja som si istý, že to nie je len pakt stability, je to pakt rastu, vytvárania nových pracovných miest, sociálnej starostlivosti, E, ďalej aj boja proti klimatickým zmenám, ale aj na to predsa potrebujeme zabezpečiť dohľad nielen pre potreby vyrovnaného rozpočtu, ale tiež kvalitou verejných financií. Je možné, aby vo vyrovnanom rozpočte bolo takové rozhodnutie, ktoré sú za vytváranie nových pracovných miest, udržanie sociálnej starostlivosti spoločnosti a tak ďalej. Toto je o niečo komplikovanejšie, pretože to znamená, že porovnávanie medzi členskými štátmi bude komplikovanejšie. Je to možno väčší problém pre vlády členských štátov a nie až tak pre Európsky parlament. E, Im to padne často veľmi ťažko súhlasiť s takýmto oceňovaním a hodnotením. No už teraz máme skutočne veľké problémy, hovorí predsednička, pretože ďalší 8 rečníci požiadali o slova, máme už iba 10 minút prosím, nekladte otázku, ktorá tu už zaznela. Spúšťam časovač, nekladte viac ako jednu otázku. Snažím sa všetci držať sa pravidel najskôr. Elisa Ferreira. Well, thank you very much for... Ďakujem pekne za to, čo ste nám povedali. Chcela som sa opýtať na načasovanie a, pokiaľ ide o tú daň na finančné transakcie. Ako ste povedali, viaceré krajiny robia svoje vlastné úlohy a tiež sa chcem opýtať, či je možné dať tu nejaký európsky rozmer aj problému riešenia zlyhavajúcich cezhraničných bank. To bude ďalšia, ďalší bod na programe. Ja som bola spravodajkyňou a bolo by e, škoda, keby sme strátili tú európsku dimenziu, pretože každá krajina si začína robiť svoje vlastné veci. Ďakujem. A ďakujem, bo zbierame najprv všetky otázky a potom pôjdu uh, všetky odpovede. Takže Sven. Um, yes, good to have you here. Áno, som rád, e, že ste tu. Veľmi stručne Ehm, ako ste zareagovali na môjho kolegu Markusa Ferbera. Musím povedať, že keď sa pozrite na tie trhy, tak trhy očakávajú e, bankrot Grécka a jednoducho povedáte, že nož možno sa dohodneme na nejakých sankciách a už sme sa dohodli e, na tomto pol roku neukaz, nepreukazujete nejakú veľkú ambíciu, pokiaľ ide o koordináciu e, ekonomickej politiky a pokiaľ ide o nedostatok ekonomickej integrácie v Únii. E, myslím, že jednoducho ste nepochopili ekonomickú situáciu, v ktorej sa v eurozóne nachádzame. Je to nesmierne naliehavé a myslím, že potrebujeme skutočne vodcovstvo rady, aby sme sa dopracovali k silným a odvážnym e, rozhodnutiam. A to som zatiaľ nepočul. Silvi? Áno, ďakujem pekne, pán minister, že ste znova sú zavítali. Ďakujem za všetko, čo sme spoločne vykonali. Ja som chcela sa venovať e, takej téme, ktorú ste spomenuli ktoré teda nie je úplne tou najväčšou prioritou, ale je to symbolická téma. Ide o vonkajšie pred, e, teda zastupovanie v týchto e, inštitúciách. Je to celý ten program, pokiaľ ide MMF, kde eurozóna, uvidíme teda či budeme vážnejšie zastúpení na eh, pôde MMF a čo teda parlament môže urobiť preto, aby vám napomohol, ak sa rozhodnete ísť tam. To je jedna z tém, ktorá je dôležitá a ktorá musí byť eh, prerokovaná. Nejde len o nejakú takú myšlienku, ktorá tu plávala vo vzduchu, ale ide o vec, ktorá bola zakomponovaná do Lisabonskej stratégie. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπε... pán minister, my sme si vypočuli viacero zaujímavých vecí a ja by som sa teraz venoval tomu poslednému bodu, ktorý tu bol spomenutý práve kolegyňou, čiže Medzinárodný menový fond, ktorý je prakticky takým prvkom, ktorý vlastne riadi alebo spravuje situáciu momentálne v Grécku. A teda chcel by som vedieť, či budete viesť aj e, ďalšie rokovania a budete uzatvárať ďalšie dohody s MMF. Podľa zmluvy článok 218 je tu veľmi dôležitá úloha pre Európu, takže budete vy o, o, tu zastupovať. Ďakujem. Ďakujem, tlmočenie ešte nebolo hotové. Uh, ja by som sa dotkla ďalšieho aspektu. Prednedávnom som diskuto- začal diskusiu v Nemecku, diskusiu s komunálnymi politikmi o finančnej situácii, uh, finančnej situácii obcí. U nás v Nemecku v niektorých častiach je to naozaj dramatické. Máme 10-15 rokov už za sebou pokusy zlepšiť situáciu prostredníctvom úsporných opatrení. A teraz sa dostali do krízy a zistili, že po 10-15 rokoch úsporných opatrení e, sa dostali do ešte dramatickejšieho zadlženia a tak sme to v Nemecku, teda aspoň v našom regióne, po severnom Poríni Vesfalsku preskúmali a zistili sme, že tri štvrtiny tých zadlžení Eh, súvisí s krízou. A teda moja otázka je, čo urobí EÚ, aby eh, tieto mm, dlhy boli sňaté z obci. Banky sa na tom nepodielajú, oni znášajú vlastne náklady a stretáva sa to teda s odmietami postom EÚ. Ďakujem. Gracias a la presidencia por su actitud dialogada. Ďakujem pekne predsednicu za tento konštruktívny prístup. Pokiaľ ide o dohľad, eh, chcel by som eh, eh, sa vás spýtať, aké bude teda naša ďalšia úloha, pokiaľ ide o zodpovednosť pri finančnom dohľade a potom, aké bude teda aký, akú cestu naštartujeme, pokiaľ ide o dostatie sa z hospodárskej krízy. Začal, sme začali teda len veľmi pomaličky a aké, aký bude postoj aj predsedu Barosa. Pán Fejl. Ďakujem, pán prezident eu tenho questões relacionadas com a questão. Ďakujem pekne. Ja mám otázky k hospodárskému riadeniu governance. Myslíte si, že bude možné e, bojovať s časom? Bude možné v roku 2011 mať taký európsky pôrok, ktorý naozaj aj funguje a aké kroky sú potrebné, aby to bolo možné. A potom ešte k tým sankčným opatreniam je dôležité, aby boli zohľadnené aj podmienky a aby sa vynaložilo úsilie, aby členské štáty dodržali tieto úsporné opatrenia. And finally, Mr. Kaljuri. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister. Um... Ďakujem pekne. Ja by som sa opýtal na veci, ktoré zatiaľ sa nevyskytli a to je vlastne to dobré riadenie podnikov. Okrem teda ekonomickej koordinácie a dohľadu nad finančným sektorom, myslím, že pokiaľ ide o podnikové riadenie, musíme tu mať rovnaké podmienky pre všetkých, ako viete. Mali sme tu odporúčania, ktoré členské štáty interpretovali rôzne. Ehm Komisia predložila zelenú knihu pred letom a ja by som sa chcela opýtať, či teda budete o tom hovoriť v rade, a či myslíte, že potrebujeme záväznejšie pravidla v tejto oblasti, tak aby sme tu mali teda tú politiku aj rizika v celej Európe rovnakú. No dobre, máte dve minúty na zodpovedanie, no asi to trošku budem musieť natiahnuť a ospravedlňujem sa spravodajcom, ktorí budú nasledovať. No, veľmi stručne k tomu harmonogramu. Mm, k tým, s tým daným poplatkom môžeme zajsť aj ďalej. Budeme sa pokúšať dopracovať nejakej dohode v rade v nadchádzajúcich týždňoch, pokiaľ ide o daň na finančné transakcie. Priznávam, že v roku 2001 ako e, belgické predsedníctvo rady sme sa dopracovali k Belgicku k jednohlasnosti, ale bez podpory ďalších krajín. Takže možno sa nám podarí ísť tento rok kus ďalej, ale nie som si istý, že k tomu viem poskytnúť nejaký harmonogram. Môžeme začať diskutovať o všetkých týchto, ako je energetika a tak ďalej. A nie je to také jednoznačné. A to spomínam len tak pomimo. Napríklad Nemecko, s Nemeckom to tiež nebolo také zrejme, že sme sa dohodli na Grecku, a nakoniec sme sa dohodli. Mm, takže poskytli sme nejakú pomoc a na poslednej rade sme diskutovali o veľmi dobrom vývoji v Grécku v súlade s požiadavkami um, a chcete urobiť viac, tak musíte si o tom prediskutovať v Nemecku. Ak dokážete presvedčiť väčšinu v Bundesráte a v spolkovom sneme, tak možno sa zorganizuje nejaká nová politika, ale zatiaľ teda máme dohodu v rade, že poskytneme pomoc, myslím, že aj s Nemeckom a videli sme teda dobrý vývoj v súlade s tými požiadavkami rady a komisie a ECB e, musím povedať, že máme problém so Slovenskou republikou v tejto oblasti, pretože všetci členovia eurozóny poskytli grécku pomoc doteraz Eh, Slovenská republika nedokázala túto pomoc poskytnúť, takže musíme ich presvedčiť, že môžu urobiť viac. A je to pravda, že by sme mali pokročiť v pred, ja by som chcela len teda presvedčiť všetky členské štáty, neviem, ako vám to povedať, tie malé, stredné, ako aj väčšie Eh, európske štáty, že je potrebné sa zoskupiť okolo tejto veci a teda tuto to je možno troška komplikovanejšie, ale domnievam sa, že jeden príklad by mohol teda ich presvedčiť a to je teda, že je to vlastne v rámci Kodane, keď máme teda presvedčenie, že e, máme tu veľké štáty v Európskej únii, e, ktoré sú mimo tejto diskusie nakoniec prác v Kodani. To sa vlastne stalo, že nikto z Európanov tam na konci hm, tých našich pracovných zasadnutí nebol prítomný. Takže to je len Eh, Polan Andrý Spak hovoril kedysi, že všetky členské štáty sú malé, ale niektoré o tom nevedia. Niektoré to ešte nezistili a možno práve tu by sme mali ešte na tomto popracovať, takže, ale ja by som si nedovolil iš, ísť eh, tuto ešte eh, do detailov. Je to len taká historická alúzia. Uh, tejto oblasti. Ďalej, pokiaľ ide o vývoj deficitov v jednotlivých členských štátov na úrovni ECOFINu, samozrejme, že sa obraciame na jednotlivé štáty. Môžeme povedať o logickom príklade, že naozaj je to veľmi ťažké si predstaviť, presvedčovať štáty, aby sa organizovali v rámci ich provincií, obcí, miestnych spoločenstiev a tak ďalej. Ale predstavte si, že diskutujeme o situácii ob obcí, na európskej úrovni a to je ešte oveľa komplikovanejšie, takže domnívam sa, že budeme musieť sformulovať odporúčania, ktoré budeme poskytovať spoločne s komisiou pri preskúmavaní vlastne stabilizačného programu. Mohli by sme mať eh, sa eh, možno venovať viacej tým miestnym spoločenstvom, tým miestnym mm, orgánom, aby v tieto národné vlastne orgány, ktoré zastupujú tak regionálnu alebo národnú alebo miestnú oblasť, e, prevzali svoju zodpovednosť. Čo sa týka e, prehlbenia investícií v Európe, isté, že v tomto smere sa musíme viac snažiť e, aby sme zabezpečili také dlhodobejšie investície a prečo nie, isté, že aj s rozvojom v oblasti bank, v oblasti finančníctva, aby sme zaviedli rovnaké pravidlá pre oblasť bonusov a odmien v oblasti finančný, ale ešte stále čakáme na e, návrh komisie. Už sme začali e, s otázkou dohľadu, už sme naplánovali rozhodnutia v konkrétnych e, oblastiach, čo sa týka konkrétnych produktov, ale musím sa priznať, že ešte máme pred sebou veľa práce v tejto oblasti. Sme ochotní venovať sa tomu na najbližšom rokovaní G20, možno o novom zavedení pravidiel v oblasti odmeňovania v, vo finančníctve. Pani Goulard mi položila otázku, ale ďalší spomenuli toto e, isté, pokiaľ ide o trialog, čo môžeme urobiť, čo môžeme vykonať, e, vrátanie Európskeho parlamentu v tom, aby sme zabezpečili lepšie hospodárske európske riadenie. Mali by sme organizovať e, také zasadnutia medzi zastupcami Európskeho parlamentu, ich kolegami z národných parlamentov prípadne cez európske politické skupiny zorganizovať toto isté s ich politickými partnermi na úrovni národných parlamentov. Teraz necitujem žiadnu krajinu konkrétnu, ale niekedy mám taký dojem, že Máme tu nielen krajiny, ktoré sú odlišné, ale takisto aj politické smerovania, ktoré sú odlišné, ktoré sa rozvíjajú či už na národnej úrovni alebo na európskej úrovni. O to viac, možno je to oveľa horšie, hovoríte to každý deň, aj pokiaľ ide o vládu. Ak chcete pomôcť predsedníctvu, ako napríklad belgickému predsedníctvu alebo maďarskému alebo ďalším predsedníctvam, aby toto riadenie a spravovanie zabezpečili viac, aby sme mali by ste zorganizovať e, prijatie spoločných stanovisk zo strany tak e, zástupcov Európskeho parlamentu alebo národných parlamentov istej krajiny, alebo v rámci politických frakcií na úrovni Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Ak toto sa nám dosia- podarí dosiahnuť, tak myslím, že budeme môcť potom presvedčiť ďalších kolegov. Samozrejme, že sú aj iné problémy, ktoré sú oveľa vážnejšie zo strany rády, avšak chcem vám poďakovať všetkým za to, že s ktorými nedávno pomohli pri dospetí k jednotlivým európskym dohodám. Pán Gozes, myslím, že to veľmi dobre vie, že nasledujúce dni budeme mať znovu tieto diskusie ohľadom veľmi dôležitej smernice. Ďakujem pekne. Yes, corporate governance. Uh we will see. Čo sa týka podnikového riadenia, e, budeme sa snažiť dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, ale budeme sa snažiť najskôr zabezpečiť lepšie riadenie vo všeobecnosti na úrovni e, hospodárskeho riadenia v Európe. Čo sa týka podnikového riadenia, aby v tom mali jasno podniky, hovoríme o tom na Rade ECOFIN, ale prebiehajú rokovania aj na iných radách e, na túto tému. Ja som ochotný zaradiť to na program, ale doposiaľ to nie je ešte na úrovni podnikov. Teda rada ECOFIN sa tým nebude e, zaoberať, e, týka sa to skôr trhu, konkurencieschopnosti a tak ďalej, ale isté, že budem sa snažiť v tomto smeru urobiť niečo, ak to bude potrebné. Nuž, blíži sa to k vám. Um, môžem vás informovať, že tento výbor má stretnutie s národnými parlamentmi v marci. Sa budeme venovať otázke hospodárskeho riadenia a zakomponujeme to do nášho programu. Teda môžete si byť že sa snažíme prispieť našou troškou domlina. Niektorí niekedy tvrdia, ako sa môžeme E, nenudíte na rade, e, na, na tomto našom výbore, ale vidíte aj dnes popoludní, že máme toho skutočne veľa. E, máme veľa práce, veľa dôležitých bodov. Tešíme sa, že ste medzi nás prišli a tešíme sa, že sa opäť čoskoro stretneme. don't go, we've got to do the report. So neodchádzajte. Neodchádzajte, ešte máme kopec práce. Right. Okay, if we could settle down everybody. Prosím, posadte sa všetci, utíšte sa. Teraz prechádzame k bodu 4 na našom programe. Nie? It's a new point. Oh, it's a new point. Oh, why? It's just lurking at point 4. Teda prechádzame k ďalšiemu bodu a síce sú to e, závery z rokovaní s radou v otázke balíčka o finančnom dohľade. Ako viete, prebehol záverečný trialóg, e, dočasná dohoda bola uzavretá, teda najskôr dám slovo podpredsedovi výboru a spravodajcovi pre e, tento e, balíček v odhľade. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budeme sa snažiť byť veľmi stručný, pretože máme veľmi veľa spravodajcov a chcel by som najprv mm, prvých pár slov venovať tomu, že chcem poďakovať ministrovi, ktorý práve nás opustil na tomto výbore takisto správodajcom, predsedníctvu, predsedníčke komisii, sekretariatu, ktorý nám takisto pomohol, aby sme dosiahli tento, toto zhrnutie, ktoré sa bude predkladať rade. Naozaj je to výsledok veľmi dobrej a ťažkej práce. Je to prvýkrát, kedy sme museli dosiahnuť eh, spoločný výsledok medzi siedmimi spravodajcami, tenovými spravodajcami ďalšími, zastupcami jednotlivých politických skupín. A táto dohoda sa nám podarilo dosiahnuť napriek tomu, že sme mali veľakrát eh, nejaké na no, rozpory. Môžeme konštatovať, že táto diskusia, ktorá trvala 8 mesiacov, nám priniesla veľmi príjemné prekvapenia, nové únie, nové aliancie medzi jednotlivými politickými skupinami, ktoré sa na prvý pohľad vzdia, zdali veľmi vzdialené, avšak nakoniec britskí konzervatívci, e, ktorí žiadali viacej právomoci v rámci Európskeho parlamentu, naozaj pod, nám e, pomohli. Takže toto je novinka, ktorú som chcel e, zdôrazniť. Chcel by som povedať, že naozaj sme vychádzali veľmi rizikovej situácie, pretože kríze nám poskytla dve rôzne východiska opätovnú nacionalizáciu ekonomických politík, tak ako to bolo v prípade k krízy, alebo teda zabezpečenia viac Európy. Toto bolo v jednotlivých správach, teda Storm a tak ďalej. A naozaj v počiatkoch tu bolo to riziko opätovnej nacionalizácie sa zdalo byť naozaj reálnymi. Mali, tu, mali sme tu jednotlivé správy, ktoré išli jedna za druhou, napríklad mu niekade Ruses, a keď sme chceli odstraniť také tie najmenej dôležité e, faktory, tak e, sme museli pokročiť vpred. Potom sme potrebovali prehodnotiť e, tieto veci radou. Mali sme tu štyroch koordinátorov zo strany štyroch politických skupín, ktorí, chceli poveda- ktorí, ktorí povedali, že chcú sa dať viesť duchom skupiny La Rozier. Mohli sme naozaj mať veľké ťažkosti, pretože parlament 7. júla odhlasoval pozmeňujúce návrhy, ktoré boli masívne podporené, ktoré boli v rozpore s jednotlivými závermi, ktoré boli dosiahnuté jednomyselne na eh, Švedskej rade. Avšak to bol šok, ktorý trval 3, mesačné, a, 3 mesiace, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo. Nebudem teraz zdôrazňovať to, kto, tie aspekty, eh, ktoré e, boli e, zapracované do týchto e, správ, pretože každá politická skupina má dve správy, má tam dva stĺpčeky naľavo. Máme dohodu rady, ktorú, s ktorou súhlasíme a nakoniec vpravo máme konečnú dohodu, ku ktorej sa nám podarilo dospieť Takže máte tam porovnanie a máte tam dokonca aj prehodnotenie pridanej hodnoty, ktorá pre mm, Európsky parlament je veľmi dôležité. Chcel som vám povedať, že sa nám podarilo teda dosiahnuť aj súhlas európskych e, úradov, takisto aj národných kontrolných orgánov, ako aj e, ďalších orgánov, ktoré väčšinou sú veľmi žiarlivé a nechcú púšťať svoje kompetencie. My sme získali naozaj ich súhlas týchto inštitúcií, týchto úradov, úradov, ktoré boli schopné navrhnúť normy pre rozvoj a pre efektivitu tak, aby všetky inštitúcie sa opierali o, všet, o rovnaké normy na celom území Európskej únie, ktoré boli podporované usmerneniami EÚ, kde bola zapracované toto rozhodnutie, kde nemôžeme e, príjmať akékoľvek právne normy bez, e, teda svojvoľne. Ďalej tu boli normy, ktoré sa týkajú e, rozvoja kde e, boli takisto aj normy, ktoré sa týkajú nečinnosti, teda národných dohľadných orgánov, keď tento neakceptuje alebo nebude poslúchať e, alebo e, súhlasiť s rozhodnutiami národných orgánov. Prvýkrát sme mali aj taký orgán, taký úrad. Bola tu dohoda rady, ktorá sa snažila naozaj pokročiť vpred v tejto dohode s, s finančnými inštitúciami. Takže tento parlament dosiahol to, že e, zabezpečil e, veľké výsady pre sporiteľov jednotlivých bank. Ďalej sme tu mali zapracovanie stredných a malých podnikov akýmsi konzultatívnym e, spôsobom do oblasti finančnej politiky a nakoniec sme zohľadnili niečo, čo rada nebola schopná e, zohľadniť vo svojej e, správe a takisto ani komisia nie a to bol problém práve toho systémového dohľadu, takže by sme dosiahli to, že veľká téma krízy bola vyriešená, ako teda túto, z tejto situácie sa dostať, e, pokiaľ ide o tieto finančné inštitúcie. A Myslím si, že pre všetkých eh, kresťanov, ako aj pre všetky finančné inštitúcie je to pravidlo, ktorými sa musia eh, riadiť. Takže toto bol jedna z cieľov, z jednej zo základných misií eh, týchto našich orgánov, aby sme dosiahli tento, túto systémovú dohodu. Potom tam bol Task Force Aris Ferreira, ktorý sa zúčastňoval na individuálnych prístupoch ako aj na ďalších normách, ktoré by boli dohľadané na európskej úrovni, ďalej finančný e, posilnený dohľad. A nakoniec e, sme prediskutovali v predchádzajúcich diskusiách to, čo je naliehavé, čo je povinné toho, aby teda pre finančné inštitúcie, aby e, prefinancovali so svojimi záručnými fondami, ktoré by boli harmonizované aby mohli potom uhradiť eh, také činnosti, ktoré budú potrebné, pokiaľ sa budeme snažiť eh, naštartovať eh, našu situáciu. Takže toto je v článok q 7 a v nasledujúcich článkoch, kde sa hovorí, akú úlohu Európsky parlament bude zohlievať v, v vývoji a v rozpracovaní v týchto normách toto sú veci, ktoré sme mali tu už od Lamfalusieho. Presne je tam vymenovanie všetkých úradov, ktoré figurujú v tomto zozname, potom sú tam bankové inštitúcie a tak ďalej a ďalej si tam aj úloha Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dohľad, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá je ešte dôležitejšia ako tú, ktorú sme prerokovali e, predtým. Takže máme tu teda ešte predchádzajúcu správu, písomnú správu. Sú tam všetky otázky, ktoré nás zaujímajú, ktoré normy e, konkrétne to boli, aké úsmernenia platia, potom ktoré krajiny splnili e, tieto normy, ktoré nesplnili a tak ďalej. Takže toto sú delikatné veci. A nakoniec, tak ako som aj začal, teda ukončím, myslím, že sme naozaj Mm, splnili túto misiu, ktorú nám zveril Európsky parlament. Myslím, že to bola dobrá práca, že táto práca bola vynikajúca a myslím, že tento trialog bol prvým krokom pre e, cestu regulácie, ako aj dohľadu e, finančných trhov, ktorý je potrebný pre Európsku úniu. Naozaj ide o dôležitú a vážnu úlohu, ktorú od nás žiadali tak e, naši spolobčania, keď nás vystrelili do týchto našich eh, poslaneckých kresiel. Takže eh, chcem vás ešte raz odvolať na všetky tieto, na tieto dva stĺpčeky, ktoré nájdete vo vašich správach, kde môžete si ich odkonzultovať, čo sa tu nachcem. Myslím, že to je výsledok tejto našej veľmi dobrej práce. Thank, thank you very much. Eloquent as, as ever or ever. Ďakujem pekne. Eh, skutočne kolega je výročný, výrečný. Teraz prejdeme k téme e, orgánu, ktorý bude kontrolovať trhy a slovo má Sven. Nož ja nechcem opakovať to, čo tu práve zaznelo. Skutočne o to mi nejde. Spolupracovali sme, e, nechcem opakovať všetky poďakovania, pretože aj to zaberá veľa času. Chcem len zdôrazniť e, dve veci, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Jedna z nich je, že sa nám podarilo zvýšiť kompetencie v oblasti ochrany spotrebiteľov čo je isté, že dôležité aj pre moju správu, ale aj pre dve ostatné správy. Myslím si, že budeme musieť v tomto pokračovať. Budeme musieť prehodnotiť, či tieto kompetencie sa využívajú. A po druhé, pre mňa je dosť dôležité, že sa nám podarilo dosiahnuť zvýšenie možnosti zastavenia obchodovania s niektorými produktmi. To bude možno v budúcnosti potrebné. Sú tu ešte niektoré otvorené otázky aj po hlasovaní Chcem pripomenúť kolegom ich existenciu na tlačovke, keď komisia prezentovala svoje výsledky. Hovorilo sa o stovke zamestnancov na jednu novú inštitúciu. Myslím si, že to nie je ten počet, ktorý by sme mali plánovať. To nie je v súlade s tým, na čo sme sa dohodli. Budeme musieť bojovať za zabezpečených zdrojov, pretože v Nemecku napríklad vidíme, že nestojí za to, aby sme mali inštitúcie, ktoré nemajú dostatok zamestnancov, ktoré nemajú vhodných zamestnancov. Myslím si, že parlament sa k tejto otázke musí vrátiť. Musíme sa venovať tomu, ako tieto inštitúcie e, kto v nich bude pracovať. No a ďalšia vec, spoločne sme hlasovali v rámci Omnibusu o smernici o transparentnosti pre Hlasovali sme za to, aby sa prekladali správy eh, o každej jednej členskej krajine. Komisia súhlasila s tým, že zverejní oznámenie do jesene budúceho roka. Mali by sme sa my ako parlament dohodnúť na tom, čo chceme dosiahnuť a potom by sme mali predložiť správu a mali by sme rokovať o našom stanovisku v tejto oblasti. A v neposlednom rade domnievam sa, že je veľmi dôležité, pripraviť e, náš príspevok k tomu, kto bude viesť tieto nové inštitúcie. Isté, že e, nehovorím to teraz o, o vedení obľúbenej inštitúcie tuto Silvy, ale hovorím e, o troch európskych agentúr pre dohľad. Je potrebné, aby hlas parlamentu mal dostatočnú váhu, tak aby inštitúcie si uvedomili, že musia sa zodpovedať tomuto výboru a že im jednoducho neprejdú neplnenia úloh, ktoré sme im pridelili. Teším sa už teraz na ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti. A ešte posledná vec. E, Pripravili sme spoločné vyhlásenie, my štyria koordinátori, po tom, čo sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus, respektíve kompromis s radou a s komisiou. A uvádzame tam, že chceme, aby infraštruktúra trhu podliehala európskemu dohľadu. Už sme sa presvedčili, že aj v prípade agentúr pre hodnotenie úverov niektoré členské štáty sú v tomto smere serióznejšie ako iné. Je potrebné ro- ro- rokovať aj v rámci derivátov o tejto téme. Teším sa už teraz na všetky tieto rokovania a teším sa na to, že máme takéto spoločné ponímanie oblasti dohľadu. Ešte v niektorých oblastiach bude potrebné rokovať naďalej a už teraz sa na to teším pretože napokon všetci sme hlasovali za tieto zmeny. Ďakujem. Ďakujem, Sven. A teraz e, e, v mene ostatných koordinátorov Peter. Ďakujem. Je zaujímavé poznamenať, že no, Dá sa na problematiku nahliadať rôznymi spôsobmi a parlament veľmi e, tvrdo bojoval za mnohé veci a svojom tu začal spomínať niektoré z nich, e, čo je vytváranie agentúr, ich e, veľkosť a tak ďalej. A mali sme to na začiatku rokovaní, nechali sme to zatiaľ stranou. On má pravdu, že 90 až 100 ľudí na agentúru, to neotrasie základmi finančného sveta, regulácie finančného sveta, takže musíme to trošku posilniť. Napríklad pokiaľ ide o FSA, oni majú asi 3,5 tisíca zamestnancov iba v Londýne. Niektoré banky v Amerike majú určite viac zamestnancov, ktorí e, sa na to pozerajú z pohľadu regulácie, než by sme mali v jednej agentúre. Nuž, ale je to začiatok a nám sa to podarilo, takže od 1. januára 2011 budeme mať koordináciu na európskej úrovni, aby sme dokázali vykryť niektoré kritické um, otázky a aby sme vyrovnali tie hrozby systematického rizika aby nevznikla opäť takáto finančná kríza. Nechceme, aby ministri v nedelu v pyžame museli spolu komunikovať kvôli nejakej kríze, ktorá v piatok vypukla. Takže preto je tu ten SP veľmi dôležitý, ako hovorila v Silvii, ale obozretný dohľad, mikrodohľad sa tiež na to musí podielať. No a máme teraz spoločný výbor, mm, my ako parlament sme s ním prišli a budeme tam mať teda vstupy aj z ekonomov ECB, ktorí sa od ekonomov ECB, ktorí sa budú musieť uh, stretávať, rozprávať o tom každodennom dohľade a to nám pomôže vyhnúť sa nejakým uh, e, katastrofom v budúcnosti. No, a druhá vec, poisťovne a dôchodkové spoločnosti nie sú nič e, podobné vlastne bankovníctvu. Máme tu jednu takú zásadnú vec. Najprv sme si teda pozreli na, sa na tie banky a potom sme prešli k poisťovňam a mm, teraz je nám jasné, čo vlastne musíme e, podrobnejšie preskúmať, e, kde to musíme e, prísnejšie dozorovať. Máme tu takisto Solvency 2, máme tu teda jednu reguláciu na EU úrovni, máme tu smernicu, ktorá sa bude zaberať poistením a podobné. Musíme mať niečo ešte aj pre dôchodkové spoločnosti. No a pokiaľ ide o tento spoločný výbor, Mali by sme tu mať aj ten proces mediácie, čo je niečo nové, čo chýbalo v Solvency 2 a v ďalších oblastiach, aby sme dokázali sa dohodnúť na postupoch, koordinovať ich. Budeme tu mať systém presadzovania a o to nám išlo takýto systém, ktorý um, bude môcť uplatňovať aj právne kroky, ak to bude potrebné. A to je dôležité, aby sme si uvedomili, že e, to myslíme vážne s európskymi zákonmi a s ich realizovateľnosťou v všetkých členských štátoch. A tým pádom sa budeme môcť vrátiť k Solvency 2. No a budeme mať podporu skupiny. Máme tu predsa uznesenie e, pre všetky členské štáty a myslím si, že e, to je logické a ak to príde, budem to veľmi podporovať. Dúfam, že to bude čoskoro. No a myslím, že tie agentúry budú fungovať, budú fungovať dobre. Možno sme tu mali určité uh, E, nezhody o tom, že kto, ako tam bude fungovať, ale myslím si, že sa nám to podarilo doladiť. Bankovníctvo sa odlišuje od poisťovníctva, od dôchodkov a musíme sa ale naozaj k niečomu dopracovať. Máme len pár mesiacov na to, aby sme to vlastne nejako rozlúskli, aby to začalo fungovať, aby sme mali infraštruktúru, na ktorú budeme môcť byť hrdí a myslím si, že náš tým v parlamente urobil vynikajúcu prácu a skutočne ďakujem kolegom za ich prácu. Veľmi eh, som hrdý, že som s ním mohol pracovať. Ďakujem, Píte. A teraz ESRB Sylvie. Veľmi stručne. Najprv eh, najlepší prostriedok, aby sme ukázali, že si veľmi dobre rozumieme. Myslím, že súhlasím s tým, čo povedal predchádzajúci rečník, avšak jedna poznámka. Eh, prečo hovoríme o predsedníctve ECB? a preto, aby sme mali nezávislý orgán, ktorý by bol schopný byť protiváhou rady, ktorá bude žiadať možnosť práve e, vyhlásiť e, naliehavé e, otázky. Takže na jednej strane by sme mali mať radu, na druhej strane takýto výbor. Druhá poznámka. Dochceli sme k tomuto výsledku a myslím, že je to dôležité pre ten následný krok, pretože mali sme túto dohodu medzi spravodajcami, čo je veľmi sympatické, ale takisto aj medzi politickými skupinami, ktorí si bránili svoje ambiciozne postoje. A to isté aj pre ďalšie texty. Myslím, že by sme mali pracovať eh, čo najviac v tomto zmysle, čo by nám umožnilo napríklad, aby sme zostali eh, v tejto situácii, aby sme teda otvorili aj dvere tých eh, rozhodujúcich orgán, ktoré sa nám teraz nepodarilo, pretože ešte aj posledná vec. Budeme ďalšie bitky mať v budúcnosti. To, čo povedal Sven, chcem zdôrazniť. My sme tu mali deklaráciu hlavne koordinátorov, kde sme povedali, že to, čo sme nedosiahli, hlavne pokiaľ ide o finančný dohľad, Eh, európskych eh, inštitúcií, napríklad ratingových agentúr a ďalších. Budeme sa snažiť to dosiahnuť eh, práve sektoriálnymi textami, takže ďakujem, že nám nadalej pomáhate a keď my budeme spravodajcami pre tieto jednotlivé texty, pretože je dôležité, aby táto koherencia parlamentu bola dobre bránená aj v nasledujúcom čase. A ďakujem teda aj za koordinátorov, ktorí veľmi dobre pracovali. Ďakujem, Ramon. Ste tu? Nie, nie je tu. No dobré, mm, Takže to je tiež dobré. A potom tu máme smernicu Omnibus 1, ktorá mení všetky ostatné smernice. Ja musím povedať, že hoci toto nebolo až tak vo svetle reflektorov nášho výboru alebo niekde inde, možno nie tak ako ostatné veci, nemali by sme podceňovať obrovskú prácu, ktorá bola odvedená na Omnibus 1, takže pán Balca už môže tešiť na Omnibus 2. A teda Sančesovi predsedovi e, dám nejakú ďalšiu e, možnosť. Nech sa páči. Ďakujem pekne e, za e, to, že ste mi dali slovo, takisto za spoluprácu, takisto ako aj ďalší kolegovia a spravodajcovie, spravodajci ako tí, čo predkladali pozmeňujúce návrhy. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracovali na tomto procese. Domnievam sa, že tento bilancia je veľmi pozitívna, pretože hlavne sme dosiahli to, že sme zapracovali opätovne v tých 11 sektoriálnych e, pozmeňujúcich návrhov, takisto reforiem, pokiaľ ide o regulačné orgány. Toto znamená hlavne, že vychádzame z toho medzivládnej vládnej logike, pokiaľ ide o finančný dohľad a prechádzame k takémuto k takejto inej logike, ktorá by bola na európskej úrovni. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť veľký e, pokrok, takisto aj pokiaľ ide o sektoriálnu spoluprácu, takisto sme e, zapracovali aj mediačné e, nástroje, takisto aj všetky ďalšie normy, hlavne pokiaľ ide o informáciu, ako aj spoluprácu, prispôsobili sme ustanovenie jednotlivých úradov a, a takýchto e, orgánov e, prispôsobili sme Lisabonskej e, zmluve a teraz musíme ešte stanoviť ďalšie delegované akty, ďalšie stanoviska. No, snažili sme sa vždy zabezpečiť to, aby sme mali tu technický input všetkých týchto procesov regulačného rozvoja, ktoré budú veľmi dôležité, hlavne keď nájdeme teda to vyvážené riešenie Snažili sme sa byť efektívni, aby sme teda splnili túto novú legislatívu, preto sme si stanovili aj povinnosť týchto vytvárania korelačných tabuliek v rámci v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o horizontálny prístup. Zvýšili sme transparentnosť eh, tým, že sme stanovili spoločnú eh, kultúru, teda informovať sa o jednotlivých sankciách a tak ďalej. Dosiahli sme to, že finančné orgány budú eh, pripravené pre všetky tieto plány opätovného naštartovania a takisto aj zapracovania tohto uznesenia. A nakoniec, tu máme ešte jeden aspekt, ktorý sme ešte zatiaľ nedosiahli, ale ide o legislatívne zapracovanie týchto správ jednotlivými členskými štátmi a dostali, dosiahli sme aspoň kompromis na rade. Budeme sa snažiť to zapracovať do tohto nasledujúceho oznámenia, ktoré by malo byť zopracovanie pri e, opätovnom prepracovaní strategického plánu pre nasledujúci rok. Myslím, že je to veľmi pozitívny krok, tak ako to povedala pani predsedníčka. Máme tu nové možnosti, ktoré nám umožňujú práve tieto nové e, orgány, nové inštitúcie a súhlasím teda s tým bežným postupom, aby sme teda vypracovali hodnotiace správy vždy, keď budeme budeme sa snažiť nájsť eh, lepšie riešenia. Thank you very much. Uh, and... Ďakujem pekne. A ešte doplním k tomu, čo práve zaznelo, pokiaľ ide o tie povinné korelačné tabulky a pravidla k delegovaným aktom. To je veľmi dôležité, aby parlament, aby v celom parlamente, keď pôjde o tú medziinstitucionálnu dohodu, to tu bolo jasné. Ja som teda rada, že náš výbor bol vlastne určitým priekomníkom. Väčšina skupín vo výbore podporila podporu kompromisu, takže chcem sa opýtať, či sa ešte niekto chce vyjadriť. Máte niekto nejaké otázky, chcete si niečo vyjasniť? Ak nie, tak potom máme tu zjednečnú situáciu. Návrh správy bol predložený do pléna na rozprávu v útorok a hlasovanie v stredu. Nebude k tomu plná rozpráva útorok, pretože už sme tu rozprávu mali, čiže je tam len nejaké vyhlásenie. Dobre. Takže v, ústr- v útorok nič. A hlasovanie v stredu. A predtým ešte budete ma, bude mať spravodajca, budú mať spravodajcovia možnosť povedať pár slov. Ale nebudeme mať možnosť druhej rozprave, keď sme sa o to snažili. Dobre, takže ďakujem pekne a môžeme teda prejsť eh, k ďalšiemu bodu programu, bod 4. Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi, dark plus a tak ďalej. Návrh, diskusia o návrhu správy. Spravodajkynia Case Winburn, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička a chcela by som poďakovať všetkým za všetku pomoc tieňových spravodajcov a ich asistentov a politických konzultantov, ktorí sa nám dostalo k tejto iniciatívnej správe. Keď, som, keď sme začali s prieskumom k tejto, s určitými rešeršami k tejto správe, začali sme dvomi otázkami. Asi sa či sa MIFID dosiahla to, čo by sa mala a po druhé, či je potrebné ju novelizovať, aby sa vyriešili štruktúrne zmeny na finančných trhoch od jej implementácie. K tej prvej otázke. My sme dospeli k záveru, že smernica MIFID bola vo svojich kľúčových cieľov veľmi úspešná, e, podporila kom, kom, hospodárskú súťaž medzi uh, rôznymi uh, myslím, kde sa vlastne formujú e, ceny, čiže bola úspešná na jednotnom trhu, ale musíme mať samozrejme e, primeranú ochranu. Čiže otázka teda teraz je, či tá transparentnosť procesov pre aj po obchode e, je na najlepšej možnej úrovni. Táto správa predkladá určité návrhy v súlade s implementáciou MIFID sa zmenila eh, štruktúra eh, systémov finančného obchodovania. Máme tu elektronické systémy, máme tu nové stratégie, napríklad vysokofrekvenčné obchodovania, sponzorovaný prístup, algoritmické obchodovanie a tak ďalej. A prínosy a náklady týchto rôznych stratégií a služieb sa analizujú a pritom je potrebné získať maximum údajov, aby sme plne pochopili ich dopad na trh a ako môžu prispieť k likvidite a celkovému fungovaniu trhu. Musíme využiť túto príležitosť, aby sme preskúmali a revidovali hlavné prvky smernice MIFID a jej pôsobnosť, ako sa vysporiadovať s novými výzvami, aby sme zabezpečili trhovú integritu spolu s hospodárskou súťažou a transparentnosťou a na všetko, aby sme zabezpečili, že tie finančné trhy naďalej budú slúžiť európskym podnikom a spoločenstvu respektíve komunite investorov. Čiže to, čo máme v našej správe, je, že kvalita údajov o trhu nie je taká dobrá, aká by mala byť eh, o jednotlivých miestach obchodovania, najmä pokiaľ ide o Eh, obchodovanie OTC, vrátanie siete brokerov. Tam sa tie údaje musia zlepšiť a štandardizovať, aby sme zabezpečili rovnaké eh, podmienky pre všetkých. Potrebujeme zabezpečiť kvalitnú, kvalitu a konzistentnosť údajov, tak pokiaľ ide o účastníkov trhu, investorov a obchodníkov. A možno takisto dôležité je, že by do toho mali byť zahrnutí aj regulátory. Keď sme robili eh, ten rešerš v apríli, pozerali sme sa na to, či, môžu, či fungujú trhy efektívne po implementácii zmeny smernicem MIFID a videli sme určitý e, prenos objemov z OTC na e, multiplatformy, najmä pokiaľ ide o OTC. E, tam sa teda trošku znižil objem. A začali sme teda skúmať dôkazy, prečo eh, inštitúcie uprednostňujú transakcie OTC a prečo v niektorých prípadoch skôr eh, majú tie broker eh, crossing networks dark pools. Čiže dopracovali sme sa k tomu, že viacerí investori uprednostňujú tieto dark pools, najmä OTC, pretože majú počet, že rôzne obchodovacie miesta im neumožňujú rovnaké podmienky pri realizovaní väčších objemov obchodov. Ja som videla, že náklady na vykonanie jedno, jedného obchodu sa zase zásadne znižili Celkové ehm, náklady na obchodovanie jedného, jednej zákazky sa dosť e, zvýšili, čiže musíme sa pozrieť na to, že čo vlastne ovplyvňuje sentiment obchodníkov a možno, že musíme sa pozrieť aj na nový vývoj na trhu. Obchodovanie sa rozvíja v súčinnosti s implementáciou smernice MIFID a teraz e, máme vlastne predominantne elektronický trh. Máme tu nielen trh s cenými papiermi, ale takisto e, máme tu aj volatilné produkty, derivatívy, technológie sa vypracovávajú, rozvíjajú a teda sú tu stratégie, ktoré sú veľmi, vysok- veľmi rýchle a môžeme mať dokonca z jednej inštitúcie viac ako 33 tisíc obchodných transakcií za sekundu. Európsky e, trh predstavuje asi 40-percentný objem týchto transakcií na finančnom trhu a um, mnohí obchodníci sú vlastne neformálni na tomto trhu, poskytujúci likviditu, ktorá vlastne do, uh, ani nebola známa. Čiže berieme túto príležitosť ako možnosť na zhodnotenie regulačných zmien, ktoré by boli potrebné uh, E, finančné trhy historicky vlastne dávali určité priestory na obchodovanie pre banky, aby sa vlastne z, e, presúvali kapitálové investičné fondy a zabezpečovala sa tým základná ekonomická funkcia. E, trhy sú silné, prínosné nástroje a musia vlastne vytvárať férové, rovnaké podmienky pre všetky a začala s tým smernica MIFID. A teda mali by tie e, trhy byť solidné, mali by postupovať ochranu investorom a e, treba zvážiť takéto otázky, ako je napríklad, či všetky obchodovacie miesta e, postupujú férovo na rovnakých, za rovnakých podmienok, či je tam rovnaká hodnota a rovnaká ochrana pre investorov na európskych trhoch, či by regulátori mali mať dohľad na všetkými zásadnými hráčmi na trhu vrátane z uh, inštitúcií. Eh, musíme tam mať eh, nejaké spoločné siete medzi obchodovacími miestami, vrátanie tých brokerských sietí. Mali by byť mali by včas byť vlastne vytvárané tieto objednávkové knihy v čase obchodovania a tak ďalej. Čiže Môže sa takéto niečo udiať, e, respektíve došiel 6. E, maj počas našej, našho rešeršu a my sme teda v práci to pozastavili až do júla a minulý týždeň Mary Shapira povedala, že mnohí inštitucionálni investori sa obávajú, že veľké finančné e, objemy sa môžu z trhu stratiť vzhľadom na, vzhľadom na ich uh, E, mierne oživenie, musíme dať pozor, aby to nepodkopávalo všetkých investorov v dlhodobom hľadisku, takže toto je pocit, ktorý zdieľam. Štruktúra finančných trhov EÚ po MIFID poskytuje mnohé výhody a nemali by sme sa snažiť o vrátenie času, kde by sa vlastne obchodovalo, tak povediac, na parkete, ale musíme ísť s dobou musíme zabezpečiť, aby trhy v Európe boli rovnakými obchodovacími miestami pre všetkých, pre investorov, pre, eh, pre podnikov a my sme v tejto správe snažili sa prebrať niektoré z tých tém aby, a dúfame, že v nadchádzajúcich týždňoch uh, sa dopracujeme k mnohým ďalším zaujímavým veciam. Máme tu takúto, takúto základnú správu, ak by niekto chcel ešte nejaké podrobnosti, vysvetlenie niektorých podrobností, ako algoritmické obchodovanie a podobné veľmi technické záležitosti. Takže veľmi sa teším na vaše názory a mm, teším sa na spoluprácu s tenevými spolu, spravodajcami, aby sme tieto témy dotiahli do konca, aby ten jednotný trh po MIFID bol bezpečnejší pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Kej. A ti nevý spravodajcovia Markus, pán Kanvin, Siligulát a Jürgen Klute. A vy ste SND. Takže Silby sa prihlásila ako prvá, nech sa páči. V mene Ole Schmidt. Thank you. Uh, well, I've been asked by Ole Schmidt shadow on this... Požiadal ma Ole Schmidt, eh, aby som sa vyjadrila v jeho mene, pretože tu nemôže byť, eh, pretože v Švedsku prebieha predvolebná kampaň. A na úvod to musím povedať, že sme nemali dostatok času rokovať o všetkých eh, otvorených otázkach na skupine, ale v podstate súhlasíme s tým, čo tvrdí Oli. Chceme oceniť um, vašu správu a jej celkové namierenie. Hovoríme tiež o tom, že je potrebné, aby finančné služby podporovali skutočné hospodárstvo a malé stredné podniky. Správa je ambiciozná, je vyrovnaná, ale predsa len e, nadobudli sme dojem, že nie je tam e, dostatočné zdôraznenie tých zásadných otázok pre európskych investorov. Žiadate, aby sa podrobne preverili niektoré zásadné otázky. Súhlasíme s tým, že je potrebné to preskúmať Uvedomujeme si, že mnoho otázok je veľmi komplikovaných, veľmi odborných, ale chceme vedieť, aký presný rozsah je v rámci tohto návrhu na šetrenia, kto by bol zodpovedný za takéto šetrenie. Chcete, aby členské štáty poskytli informácie ďalej komisia, akú úlohu e, budú mať ESMI a e SRB, teda tie nové subjekty, ktoré sme vytvorili, chcete, aby sa poskytovalo technické poradenstvo. Súhlasíme e, s tým, že je potrebné prioritizovať to systémové riziko, ale taktiež je potrebné sústrediť sa na konkurencieschopnosť, aby boli spravodlivé pravidla na trhu a tiež, aby sme zabezpečili ochranu spotrebiteľov v tejto oblasti. Oli sa chcel vyjadriť niektorým konkrétnym otázkam. Spomenieme niektoré z nich. To, že chcete znížiť e, E, to časové obmedzenie na e, niektoré e, zverejnenie niektorých odvetví, ďalej nové úvody v smernici MIFID v odseku 6. O nich hovoríte, je to téma, ktorá je veľmi problematická. Vieme, že je potrebné niečo urobiť v tomto smere, ale obávame sa, že by to mohlo viesť k zníženiu transparentnosti. A ďalšia odborná pripomienka, to sa týka povinných konverzií z pôvodných produktov na nové produkty. Teda v týchto oblastiach ešte nie sme celkom istí, aké je naše stanovisko. Chceme poďakovať eh, za to úsilie, ktoré ste odvedli. Chceme naďalej spolupracovať, aby sme mali jasno v tom, čo bude súčasťou tejto revízie MIFID a čo sa bude preberať aj v rámci iných návrhov. Ďakujem. Thank you, Um, I will ask the e Ďakujem pekne. Teraz eh, v mene EPP, pán Feven, ďakujem pekne. Najskôr chcem poďakovať spravodajkyni že sa podujala venovať sa tejto ťažkej téme a myslím si, že nám ponúka celkom dobrý prehľad o tejto problematike. Mm, uvádza tam veci, ktorými sa môžeme a musíme zaoberať najmä aby sme sa pripravili na revíziu smernice MIFID. Na druhej strane je potrebné e, odpovedať na niekoľko otázok. Napríklad, čo sa týka analýzy či je možný, možné, aby ten eh, obchod so všeobecnými produktmi bol skutočne vinný za všetko zlé na trhu, aby sme zvarovali všetky problémy na toto. Myslím si, že toto je potrebné ešte prehodnotiť a potom vyvodiť eh, vhodné závery. Tento obchod s vysokofrekvenčnými produktmi môže byť jedným z problémov, ale isté, že nie jediný. Je potrebné dbať o to, aby v stredu v súvislosti s derivátmi e, sme dostali nový návrh. Myslím si, že tu v tejto oblasti produktov je potrebné zasiahnuť e, a to čo najrozumnejšie na základe podkladov, ktoré doposiaľ máme, si nemyslím, že v oblasti derivátov je to dostatočné, ale čo sa týka správy pani e, Swinburne, tu sa ešte budeme musieť venovať. Ja neviem, či to stihneme do stredy. Toľko teda tie otázky, e, ktorými sa budeme musieť zaoberať aj v súvislosti s ostatnými dokumentmi. Ďalšie pripomienky. Aj kolegyňa Gulár napokon spomenula že je ešte otázne, ako by sme mohli tie schválené a aj naplnené a uskutočnené vzniknuté nové agentúry e, zapojiť do tejto oblasti. Tu ide predovšetkým o úlohu ESMA, ako by sme ju mali vnímať, do akej miery chceme, aby ESMA sa ujala zodpovednosti v tejto oblasti e, toto je potrebné prediskutovať minimálne a tiež spomenúť v tejto správe Ďalej otázka, či potrebujeme regulované miesta na trhu, to znamená burzy, či potrebujeme jednotné pravidlá pre európsky trh v tomto smere, alebo či môžeme ponechať veci tak, ako teraz sú, tak aby tieto regulované trhy si vytvorili sami pravidlá. Aj týmito otázkami sa budeme musieť zaoberať. Kolegyňa Swinburne navrhuje záťažové testy Neviem, či by toto bolo najlepšie riešenie. E, práve teraz o tom ešte rokujeme. A posledná vec, ktorej sa chcem vyjadriť, aj o nej už napokon rokujeme, a síce ide o to, či budeme zavádzať tie prahové hodnoty, čo sa týka rozhodnutí medzi jednotlivými trhovými systémami, či teda ponecháme fungovanie viacerých e, odvetvie, alebo či to zjednotíme, či to chceme a poňať ako jednotné pravidla, alebo či je potrebné rozlišovať medzi jednotlivými odvetviami trhu. O tomto ešte budeme musieť veľmi intenzívne diskutovať tak aby sme si stanovili rozumné ciele, aj čo sa týka ďalšej činnosti komisie. Tie komisie tie štúdie, ktoré spomína kolegyňa Svinborn vo svojej správe, myslím si, že sú veľmi trefné a myslím si, že jej správa ponúka dobrý základ pre ďalšie rokovania v priebehu najbližších 12 mesiacov. Toľko v stručnosti o otázkach, ktorých sa diskutovalo na našej politickej skupine. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz mene socialistov. Máme tu ďalšieho zastupujúceho deňového spravodajcu Edward Kluna, ďakujem pekne. Pani predsednička. pán Kluna hovorí, je ako zastupca tenivého spravodajcu v mene socialistov a demokratov na úvod. Chcem oceniť eh, správu pani Swinburne, ktorá je príležitosť Európskeho parlamentu prednie svoje stanovisko eh, k otázkam eh, Dark Pool a obchodovaním vysokou frekvenciou a Vyjadruje sa tiež k revízii smernice MIFID, ktorú skutočňuje komisia. Chceme oceniť najmä to, že správa zdôrazňuje potrebu regulácie v celom finančnom systéme a vrátanie toho, že je potrebné zabezpečiť rozdelenie systémového rizika. Súhlasíme s tým, že hlavným cieľom MIFID je transparentnosť, eh, tak aby transparentné a dobre fungujúce trhy eh, pomohli o fungovaniu celkového produktu. Vieme, že výnimky, ktoré sú zakomponované v tejto smernici MIFID, umožňujú istý priestor a vďaka tomu existujú takéto nástroje eh, Dark Pools a preto tie trhy vo, s finančnými nástrojmi nemôžu fungovať eh, správne, neregulované eh, obchody e, zabezpečujú, že v dobre regulovaných e, odvetviach trhu prebiehajú transakcie, ktoré nie sú dostatočne transparentné. Možno je potrebné zdôrazniť e, aj to, že ten odhadovaný rozsah obchodovania priamého obchodovania je zhruba 30 až 40 trhu a neznížil sa od zavedenia platnosti smernice MIFID. Preto je dôležité zabezpečiť, aby Komisia vo svojej revízii smernice MIFID zvážila, prečo ten pomer obchodovania v rámci OTC nie je uvedené v smernici MIFID a aké opatrenia je e, potrebné zaviesť, aby sa tieto pravidlá dodržiavali. Najmä čo sa týka mimoburzového obchodovania, ku ktorému dochádza na platformách napríklad e, sieťach, e, ktoré ktorých sú zapojení viacerí brokery je potrebné požadovať, aby táto sieť podliehala regulácii ako MTF. V tejto správe je mnoho pozitív. Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné posunúť sa z toho tmavého e, sveta mimoburzových e, operácií a zaviesť e, prísnejšie dodržiavanie pravidiel MIFID, aby sa neznižovali dopad e, novými výnimkami, ktoré by sa zavádzali. Našim cieľom by mala byť čo najvyššia miera transparentnosti, ale zároveň musíme počúvať e, relevantné argumenty za to, aby sa zavádzali potrebné a regulované výnimky. Je potrebné, aby v európskych financiách neboli žiadne zóny, ktoré nebudú podľahať žiadnej regulácii. Naša skupina bude predkladať pozmeňovacie návrhy tak, aby ciele transparentnosti smerice MIFID boli pretavené aj do praxe. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz Pascal. Oui, je voulais tout d'abord... Áno, ja by som najprv sa chcel pridať k návrhom, k tým pozitívnym poznámkam mojich kolegov ohľadom tejto správy, pretože sa domnievam, že je to veľmi dobrý nástroj pre diskusie. E, niekde zachádza do technických detailov s tým, že má politickú líniu, na ktorej sme sa z veľkej časti dohodli a ktorá, myslím si, že nám umožní, aby sme dosiahli čo najširší konsenzus v rámci Európskeho parlamentu, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sme ďalej mohli pokračovať v diskusii s komisiou obzvlášť. Takže pokiaľ, keď som si mm, zobral slovo, tak som chcel povedať, že MIFID naozaj bol veľkým úspechom. To bolo veľmi milé, pretože hlavným cieľom MIFIDu bolo zlepšiť práve transparentnosť a ako ste to práve teraz povedali, približne 40 transakcií, ktoré boli vykonané cez MIFID. Teraz ešte ich stále máme teda 40%, takže je tu taký dosť obmedzený pokrok, takže je to veľmi relatívne obmedzený pokrok. Nechcem hovoriť teraz o neúspechu, ale veľmi ťažko môžeme povedať, že je to veľký úspech a práve preto by sme my sa mali zasadiť o to, aby sme revidovali do hĺbky a nie, aby sme pristupovali len ku kosmetickým úpravám MIFIDu 2. Chcel som hlavne povedať to, čo častokrát e, je v rozpore s tou prvým návrhom tejto správy. Je potrebné zlepšiť transparentnosť pre trade a post trade. Možno jeden bod, kde nebudeme súhlasiť, lebo no sme nepochopili tú koherenciu vášho návrhu s týmto cieľom, s tým cieľom, ktorým súhlasíte v tejto správe, teda zvýšiť transparentnosť. A preto vám hovorím, že vy chcete znížiť prach ktorý by umožnil transakciám sa realizovať cez tie eh, dark pools a máme tu teda možnosť mať nové transakcie v Dark Pools, však nejdeme s tým smerom zlepšenia transparentnosti, ako sme už dnes e, sa borili s veľkým problémom a to, že regulovateľný trh sa bude vzdialovať od istých transakcií, obzvlášť od tých najväčších kapitalizácií a teda tá cena, ktorú, ktorá bude realizovaná na tom regulovanom trhu, čoraz menej odráža úplnosť všetkých týchto transakcií, ktoré sú realizované vo všetkých eh, trebárs spoločnosti XY, takže Dark Pulse eh, typu takého trhu, ktorý je menej regulovaný ako regulovaný trh, tak tieto trhy potrebujem ako akúsi určitú referenciu, ktorá je, teda, ktoré by mali byť referenciou pre regulovaný trh. A keď to tak neurobíme, tak nebudeme mať práve takú tú odvolávku a budeme tu sa boriť s ozajstným problémom. Takže Myslím si, že to je jeden z kľúčových cieľov MIFIDu, ktorý nebol dosiahnutý. Naopak sa domnievam, že myslím, že skôr sme nepokročili vpred, ale naopak ustúpili vzad v tejto oblasti, eh, ktorý práve eh, tu, kde sme chceli dosiahnuť čo najspravodlivejší a najtransparentnejší trh. Druhý prvok, ktorý sa mi zdá byť dôležitý, myslím, že to už bolo spomenuté pánom Ferberom a Silvi Bulách, eh, myslím, že by sme mali zdôrazniť tú úlohu ESMA viac ako je to spomenuté v tejto správe, obzvlášť eh, ESMA by mali vlastne stanovovať pravidlá, tieto nové agentúry, tie spoločné eh, pravidlá pre európske podniky, európske subjekty. Máme tu konkurenciu, ktorá sa realizuje v rámci tých eh, harmonizovaných pravidel, ktoré sú známe pre všetkých, tak ten, kto vyhrá, tak tam s tým není problém, ale potom tu máme konkurenciu alebo hospodárskú súťaž, ktorá je mimo týchto pravidiel a to je veľmi nebezpečné pretože vytvárať e, nejaké privilegia akýmsi spôsobom, alebo opačne, tak alebo je to akési e, spustenie e, negatívnej špirály, ktorá spôsobí to, že tu bude oveľa menej bezpečnosti a oveľa menšia transparentnosť. Takže bolo by potrebné zabezpečiť hospodárskú súťaž alebo konkurencie, ktorá by sa opierala práve o tieto harmonizované normy, aby by sme boli akýmsi žandárom, teda tieto nové subjekty by boli akýmsi žandarom, ktorí by vlastne splnili tú úlohu, ktorú sme im zverili. A nakoniec myslím, že by sme mohli byť ešte kritickejšie, ako ste vy v tejto správe. Pretože tu veľmi dobre nechápeme, alebo nevidíme, nemáme tu žiadne argumenty, aký je teda ten profit pre, alebo aký to ako je to užitočné pre tú reálnu ekonomiku, pre malé a stredné podniky, pre tých ozajstných investorov. Nevidíme tu, aký eh, profit kolektívny môžu mať, môžeme mať. E, z tohto videli sme, čo sa stalo v Spojených štátoch amerických. A teda nevidíme, aký profit, aký užitok z tohto môžeme mať. Takže tá technológia by nemala všetko riadiť. Mohli by sme napríklad spochybniť e, aj ten fakt, že e, toto nám ešte nie je užitočné. Niektorí regulátori to hovoria už oficiálne, že ako nahlé veľká väčšina toho ne... týchto noriem nie je e, stanovená, nie je realizovaná, tak potom to v podstate nie je užitočné, pretože to nie sú ozajstné príkazy, ozajstné normy, ktoré by v určitom e, momente mohli zabezpečiť likviditu na trhe. Takže ak tu nemáme likviditu, tak potom ako môže táto byť prístupná všetkým, bude prístupná len tým veľkým operátorom, veľkým subjektom na trhu, tak potom ja nechápim, ak, prečo by to malo byť potrebné toto zabezpečovať, toto podporovať. Ja som dosť kritický voči tomuto a jedna z, jedna z našich stanovisk, ktoré by sme mohli urobiť, aspoň minimálne by sme mohli žiadať od e, subjektov, na, ktorí operujú na burze, od týchto subjektov, aby zaviedli akúsi povinnosť pre všetky ich príkazy, aby boli e, všetky tieto príkazy, ktoré nebudú realizované, aby neboli fakturované. Mohli by sme žiadať od všetkých burs e, v Európe toto, aby teda tieto príkazy, ktoré by neboli reálne realizované, neboli fakturované. Čo by vlastne znížilo náklady pre subjekty, ktoré teraz majú tú maržu veľmi značnú. Uh, Jürgen Klut. Ja, dankeschön. Ďakujem pekne. Tieňový spravodajca u nás je Tomas Hendel, ale bohužiaľ dnes tu tiež nemôže byť a preto ma poprosil, aby som predniesol niekoľko pripomienok v jeho mene, v mene našej skupiny. Takže najprv hm, my sme si všimli, keď sme sa trošku informovali u ľudí, čo sú to vlastne tie dark pools, aby sme zistili, o čo vlastne ide. My sme skonštatovali, že vlastne je o tom veľmi málo poznatkov, málo informácií, takže zdá sa, že je to niečo celkom nové. A teda myslím si, že je veľmi chválihodné, čo urobila Kej. A síce, že sa ten, táto vec vôbec dostane na program a môžeme sa s ňou zaoberať. My sme sa na to pozreli z trošku iného pohľadu. Pozreli sme sa ešte raz, že čo sme vlastne za posledné mesiace urobili. My sme sa tým, s tým Supervisory Package snažili o maximum transparentnosti na finančných trhoch. No a keď sa potom pozrieme na to, teda aspoň čo ja som pochopil z toho, čo je tam o tých Dark Pools, uh, eh, to vlastne ide o presný opak, pretože Dark Pool nie je nič iné než e, organizovaná netransparentnosť. A teda v podstate tu pre nás vystáva tá zásadná otázka, či tie dark pools sú vôbec potrebné, či je vôbec zmysluplné povoliť to, ak vlastne e, je to niečo, čo ide v rozpore s tým, čo sme tu za posledné mesiace tak náročne vyrokovali aj spolu s komisiou, pokiaľ ide o ten supervisory package. Takže podľa mňa ide o formu obchodovania, ktorá je v absolútnom rozpore s tým, čo je e, zámerom nášho výboru a parlamentu za posledné mesiace. A teda náš postoj k tomu je taký, že či by nebolo zmysluplnejšie, keby sme vôbec uh, vylúčili takúto formu obchodovania, či by sme ju nemali zakázať, pretože uh, bolo to vlastne povolené až v roku 2007, čiže dovtedy sa fungovalo aj bez tých dark pools na európskej úrovni a teda tá otázka je, či je to vôbec zmysluplné a či je to odporúčania hodné a či by sa nemala zakázať takáto forma obchodovania a preto by sme sa v našom hlasovaní tiež k tomu postavili skôr tak, že tú správu takto nepodporíme, lebo si myslíme, že je zmysluplnejšie, keby sa to zakázalo. Takže toľko môžem za nás k tomu povedať a ďakujem za pozornosť. Thank you. There's... Ďakujem. Niekoľko pripomienok by som chcela na dnes ja, čo sa mňa týka. Jedna vec. V tej správe sa jedna vec spomína, možno aj spravodajkynia sa tým trošku zaoberala. To je ten nediskriminačný prístup. Ja mám trošku problém s tým, že ak dostanete že môžete mať rýchlejšie, lepšie informácie, ak si môžete dovoliť za ne zaplatiť. No, to teda nie je moja definícia nediskriminačného čohosi. To je jedna vec. A druhá vec, a keď tu máme ten prienik nových technológií, nových spôsobov obchodovania, tak je dosť dôležité, aby to všetko bolo nie len v rámci MIFID, ale aby to bolo aj v súlade o, so smernicou e, proti zneužívaniu trhu. Myslím si, že komisia to už skúma. A e, ja som o tom hovorila na konzultáciách s komisiou. Takže ak sa robia takéto manipulatívne činnosti, nejaké falošné príkazy a tak ďalej, tak Eh, určite by sa na to mala vzťahovať eh, smernica o zneužívaní trhu a príslušné eh, trestné sadzby, pokuty. Takže toľko som chcela k tomu zatiaľ povedať, aj keď samozrejme to má všetko veľké dopady a implikácie. Ako to riešiť? Okoľko viac transparentnosti je ešte užitočné? A či tá transparentnosť nemôže poškodiť trh vzhľadom na ten dopad, ktorý má na ceny. Na to sa musíme snažiť nejako riešiť, aby sme to mali pre komisiu včas pripravené. Pani spravodajkyňa, Ďakujem. Na záver by som ešte chcela povedať, že asi máme, myslím, tu z, základy celkom širokého konsenzu v našom výbore. Je to zatiaľ len prípravná práca pre revíziu MIFID na budúci, na budúci rok. Musíme samozrejme pochopiť všetky tie technické aspekty e, trhu a teda nadobúdame nové vedomosti a poznatky, pokiaľ ide aj o štruktúru obchodovania. A chcela by som poďakovať pracovníkom sekretariátu za ich trpezlivosť a ich podporu, takisto Chcem poďakovať aj regulátorom členských štátov a Cezarovi za uh, ich účasť. Určite teraz uh, tiež všetko to aktívne skúmajú, aby sme to plne pochopili. No a my ako skupina musíme rozpracovať ten, trh, eh, teda ten koncept jednotného trhu a dohľadu trošku viac a keď sa ma pýtajú, že či to majú byť členské štáty, alebo či to má byť paneurópske, ja ako konzervatívna poslankyňa zo Spojeného kráľovstva si myslím, že je to úloha ESMA a myslím, že je to na novom orgáne, je to na ESMA, aby sa uchopili týchto úloh a tak ako to bude aj parlament považovať za vhodné. Myslím, že rozsah tej revízie treš, treba tiež upresniť, treba to posiediť o neekvitné nástroje a uvidíte, že je to veľmi uh, e, odviejúce sa od uh, e, cených papierov. Uh, k tomu máme mnohé uh, informácie, ale potom sú tu uh, produkty a štruktúry podobné a máme tu likvidné trhy v elektronických formátoch a nie je dôvod, prečo by sa na to nemala MIFID vzťahovať. A uh, Takisto beriem aj pripomienky Markusa Ferbera k tým derivátom a teším sa na ten finálny dokument, aby sme preskúmali, že kde lepšie vlastne upraviť tie derivatívy v, deriváty v našom dokumente. A čo sa týka zaťažových testov, myslím, že zaťažový test ľudí tak trošku metie. Myslím, že vzhľadom na technické platformy, ktoré tu teraz máme, Mnohé burzy a MTF sú už veľmi, veľmi prepracované platformy a máme tu teda za 20 minút napríklad došlo k odpísaniu nejakých 860 miliónov dolárov a o 25 minút to mohlo vyzerať zase úplne inak a mnohí uh, Mnohí investori m, mm, boli určite otrasení, keď im zrazu z portfólia sa stratili obrovské uh, prosiedky uh, vzhľadom na nejaké technické zlyhanie, takže musíme, musíme vlastne obstáť akémukoľvek uh, aj technickému uh, kvázi bombardovaniu. Čiže tam máme uh, všelijaké stop príkazy a podobné uh, a tieto systémy to musia zvládať e, a vieme, že systémy to dokážu zvládať, aby nedošlo k zlyhaniu trhu, takže musíme sa pozrieť možno na určité normy, aby všetky tie systémy dokázali obstáť e, takému bombardovaniu veľkých, veľkým počtom príkazov. Čo sa týka transparentnosti BCN, plne s vami súhlasím. Ak by trhy riadne fungovali, tak na základe príkladov by sa e, ľudia presunuli do iného priestoru a keďže sa nehýbu, tak e, asi treba v tom e, urobiť ešte nejaké ďalšie zmeny, aby tie trhy boli otvorenejšie, príťažlivejšie. Um, a možno by to malo byť naozaj atraktívnejšie a nemali by sme tam ľudí tak povediať naháňať palicou. Ale určite sa nám v nadchádzajúcich týždňoch podarí nájsť správnu rovnováhu. Na záver chcem povedať, že Dark Pulse podľa mňa sú potrebné. Myslím, že potrebujeme určité podmienky, najmä pokiaľ ide o veľkých inštitúci- inštitucionálnych investorov, aby mohli robiť e, e, transakcie bez toho, aby e, to teda všetkým bolo známe. Budeme musieť zvážiť kolektívne štruktúru trhu, vrátanie otázok transparentnosti, štruktúralnej integrity trhov a dúfam, že sa dopracujeme k širokému konsenzu a takisto pokiaľ ide o mm, revíziu MIFID. A myslím, že v apríli, v maji som začala dosť kontroverzne s tými otázkami, ktoré som kládla, pokiaľ ide o prepojenie napríklad medzi Dark Pulse a vysokofrekvenčným obchodovaním. A myslím, že medzičasom už som sa dostala celkom do mainstreamu. Uh, vzhľadom na e, to, keď sa pozrieme na vývoj na trhu USA a v Ázii za posledné týždne. Takže ešte tu máme pár otázok na preskúmanie a dúfam, že sa v nadchádzajúcich týždňoch dostaneme ku kompromisu. Ďakujem. Ďakujem, Kej. Takže harmonogram je. Do 27. septembra pozmevacie návrhy. Návrhy budú zvažené 18. oktobra, hlasovať chceme 26. oktobra vo výbore a do pléna v novembri. Takže ďakujeme pekne a uvedomujem si, že už sa dopracovávame k času, kedy sme mali hlasovať, ale mohli by sme ešte prebrať bod 5, to je zaručenie nezávislých dopadových štúdií a sa mi Dirk Ipeng. Ďakujem, pani predsednička. Môžem byť veľmi stručný. Myslím, že v tomto sa zhodneme. Je potrebné zabezpečiť nezávislé posudzovanie vplyvu v stanovisku sa zhodujeme v tom, že hodnotenie dopadu v zadaní predsedu komisie a v paneli, ktorom sú zastupcovia dvie generálnych rediteľstiev a taktiež tam generálne tajomník Európskej komisie. A toto nezabezpečuje ži- do, dostatočnú mieru nezávislosti, aspoň na prvý pohľad. Teda toto stanovisko chce podporiť eh, dohľad e, týchto hodnotení dopadov zvonku. E, toto zatiaľ nemáme. E, vyzývame nezávislý proces hodnotenia kvality. Už som naposledy tu predniesol toto stanovisko. Mám tu niekoľko pozmeňovacích návrhov. Všetky predložil pán Tomás Mann a môžem podporiť všetky tieto návrhy. E, možno by som trošku pozmenil v niektorých prípadoch formuláciu, ale v podstate súhlasím so všetkými pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli predložené. A domnívam sa, že e, môžeme e, sa takto dohodnúť, že budeme takto postupovať. Thank you. Does anybody... Ďakujem pekne. Chce sa prosím niekto vyjadriť k tomuto bodu? Edward, yes, sorry. Again, I'm speaking on behalf... Opäť hovorím v mene teňového spravodajcu, ktorý tu nie je. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší. Vieme, že pokrok za posledných 5 rokov sa podarilo dosiahnuť na komisii v oblasti lepšieho riadenia. Hodnotenie dopadov je kľúčovou súčasťou tohto programu e, na to, aby sme vytvárali legislatívu na jednotnom základe, aby sme zohľadňovali všetky dopady tejto legislatívy ešte stále je potrebné výrazne posilniť proces hodnotenia dopadov a tiež je potrebné aplikovať to vo všetkých prípadoch, na tom sa všetci zhodneme. Chceme skonštatovať, že je dôležité zabezpečiť spravodlivý prístup dobrovoľníckým skupinám a malým firmám, ktoré nie sú schopné často obstať v súťaži s veľkými firmami. Je potrebné pozrieť sa na potrebu prísneho a nezávislého hodnotenia dopadov, aj keď naša skupina sa nedomnieva, že toto by malo znamenať e, externalizovať celý tento proces, pretože toto by mohlo ohroziť holistický charakter hodnotenia dopadu. Tu by sme chceli zapojiť nielen hospodárske faktory, ale tiež faktory, ktoré sa týkajú životného prostredia a sociálnej oblasti. Domnievame sa, že ak sa to bude odovzdávať externým orgánom, tak autory politických návrhov nebudú sledovať celý tento proces a bude to viesť k tomu, že zúčastnení aktéry nebudú mať prehľad a nebudú vedieť o dopadoch ich politických legislatívnych návrhov a to môže oslabiť schopnosť parlamentu skutočne dohliadať nad vytváraním legislatívnych návrhov. Mm, nesúhlasíme s tým, že správne hodnotenie by nejakým spôsobom mohlo ohrozovať legislatívny proces tak ako e, sme to už zaznamenali, pretože odôvodnené návrhy dokážu rýchlejšie prejsť radou a môžu sa rýchlejšie aplikovať v členských štátoch. Je potrebné skonštatovať, že naša skupina bude hlasovať proti úvodnému ustanoveniu C e, odseku 3 a 4 tejto správy, aby sme zabezpečili, že to posolstvo podpory dokonalých a nezávislých hodnotení dopadu je potrebné. Ďakujem. Thank you, Matt. Ďakujem pekne. Eh, chce sa prosím ešte niekto iný vyjadriť k tomuto bodu? Pink, do you want to say... Pán Epping, chcete prosím niečo ešte doplniť? Nie. Okay, thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. A teraz prechádzame eh, k informácii o hlasovaní. Eh, vo výbore to prebehne 28. septembra. Hlasovanie v gestorskom výbore je v októbri. Teda do pléna sa tento bod dostane v novembri, na 2. novembrovej plenárke. Teraz bod 6. E, ide tu o pozmenenie mojej správy, ktorá sa týka DPH. Nie sú k tomu žiadne pozmeňovacie návrhy, teda e, myslím si, že nie je potrebné o tom diskutovať nejako široka, ako som už uviedla v oznámeniach v úvode. Teraz e, sa teda dostávame k hlasovaniu, ale ešte 5 minút máme predtým, ako sme oznámili, že hlasovanie začne. E, oznámili sme, že sa hlasovanie odloží až do 17.50, pretože sme mali doplnený jeden bod do nášho programu, ktorý sa týkal dohľadu. V minulosti boli ste výhrady, keď sme e, sa držali iného harmonogramu, ale myslím si, že teraz, e, kým sa rozdajú hlasovacie zoznamy, tak akurát ubehne tých 5 minút a budeme presne na čas. Dostali už všetci hlasovacie zoznamy. Dostala predsednička napríklad hlasovací zoznam. Pýta sa pani predsednička. Nie, že by som teda dokázala sledovať viac ako jeden hlasovací zoznam naraz, ale predsa len majú, prosím, poslanci hlasovacie kartičky. To by mohlo urýchliť celý proces. No, Pani predsednička, musím sa priznať, že som si zabudla svoju hlasovaciu kartičku v Štrasburgu. A ja som si zabudla svoju kartičku, ale asistenti mi ju museli bežať zobrať. Je ešte niekto iný, kto tu nemá hlasovaciu kartičku, prosím? Môžeme pripočítať aj ruku. Aj tak to bude jednoduchšie, keď budeme pripočítavať iba jedného alebo dvoch, ako keby sme mali počítať všetky ruky. Has everybody got their voting? Máte prosím všetci hlasovacie zoznamy pred sebou? Najskôr si teda preskúšame, či funguje hlasovacie zariadenie. Skúšobné hlasovanie. Sú všetci spokojní? Hlasujte, prosím. Right. So 24 people are happy and 8 don't know. 24 za, 8 sa zdržali. Ale zdá sa, že zariadenie funguje. Aj keď všetci nie sú celkom spokojní. Spravodajca žiada o slovo, chcel by vysvetliť. Niektoré body teda pred samotným hlasovaním dáme slovo spravodajcovi. Pán Bulman už beží medzi nás. Spravodajca, nech sa páči, pán Karás. Pani predsedníčka, ja sa hlásim o slovo, aby som vám trošku pomohol, aby sme trošku eh, vyplnili ten čas pre oficiálnym začiatkom hlasovania, aby sme ešte dali priestor aj kolegu Blumanovi, kým pribehne do sály. Rád by som mu uvedol nasledovné. Poprvé, Bist du fertig? Keine weitere? Danke. So, darf ich, äh, darf ich, ich wurde von mehreren Kolleginnen und Kollegen. Viacerí kolegovia äh, sa ma pýtali, prečo dnes hlasujeme, keď Bazilejský výbor včera údajne dosiahol dohodu. Musím povedať, že som veľmi rád, že dnes hlasujeme, pretože tým Európsky parlament a náš výbor Zároveň s predbežnou dohodou v Bazilskom výbore poukazuje na otvorené e, body, ktoré ešte stále parlament považuje za nedorešené. A po druhé, je to možno spôsob vytvorenia lepšieho povedomia. A po tretie, je to dôležitý signál, ktorý vysielame na adresu komisie, aby sa plnej miere aplikoval dočasný predbežný výsledok bazilejského výboru bez toho, aby predbehla nejaká prípravná práca z nášho pohľadu. Poprvé, ak médiá dnes píšu, že Bazilejský výbor dosiahol dohodu v oblasti Bazilej 3, je potrebné povedať, že došlo k predbežnej dohode dohľadných orgánov a národných bank a na národnej úrovni. E, rozhodnutie Bazilejského výboru nie je politickým rozhodnutím a nie je to v žiadnom prípade právne záväzným rozhodnutím. Po druhé, aj v Bazilejskom výbore ešte stále nie je záväzný rozhodnutie, pretože 21. a 22. septembra napríklad sa bude prejednávať tá chulostivá otázka definície likvidity. A po tretie, Rozhodnutie e, pre Európu, ktoré je záväzné, sa prijíma až vtedy, keď ministri financií a Európskeho parlamentu a Rada a Európsky parlament sa zhodnú na návrhu smernice. Preto je to dôležitá etapa dôležitý návrh, ale z nášho pohľadu, tak sa to uvádza aj v samotnej správe, ešte prenecháva, ponecháva niekoľko otvorených otázok. Poprvé, doposiaľ v Európskej únii neexistuje kumulatívna štúdia vplyvov, ktorá by hodnotila vplyv na banky, čo sa týka stiahnutia verejných financií z bank zo zavedením Bazilia 3 zároveň a tiež zároveň s rokovaním o odľahčení ďalej, čo sa týka bankových odvodov zároveň a zároveň, keď budeme diskutovať o transakčnej daní, tie kumulatívne efekty európskych pravidel sa musia spracovať, je potrebné ich preskúmať, tak aby sme boli schopní vypracovať hodnotenie dopadu týchto rozhodnutí. Po druhé, doposiaľ neexistuje ani jedna jediná štúdia hodnotenia dopadu e, založená na e, skutočnom hospodárstve, na zamestnanosti a na e, raste, ktorá by zodpovedala tomu predbežnému rozhodnutiu Bazilejského výboru. Doposiaľ sú výlučne štúdie o hodnotení dopadu zamerané na banky a štáty, ktoré sú v bazilickom výbore, na základe výpočtov 1% kapitálovej kvóty. Neexistuje žiadna štúdia hodnotenia dopadu na základe tej, tých včerajších, včera dohodnutých čísiel, ktoré by zohľadňovali skutočné hospodárstvo Európskej únie. Po tretie, podľa mňa ešte stále je tu nedorešená otázka definície kapitálu, ktorá doposiaľ ešte stále uprednostňuje kapitálovo financované banky pred tými, ktoré e, sú navezené na hospodárstvo. Neexistuje žiadne e, vysvetlenie e, súčasnej implementácie a neexistuje žiadna povinnosť interpretovať si americký zákon na to, aby sa implementoval Bazilej 3 aj na Spojené štáty, e, keďže tieto veci neboli ešte vyjasnené vo výbore, bazilejskom výbore, ale keďže rovnaké pravidlá medzi Európou a Spojenými štátmi e, sú záväzné, teraz komisia musí nevnímať túto správu iba ako sprievodný fenomén práce bazilejského výboru, ale ako náznak vypracovania smernice. Pretože vplyv na Európsku úniu a nadobudnutie účinnosti takýchto pravidel v Spojených štátoch zároveň má obrovský vplyv na zamestnanosť a na rast a taktiež na e, rovnaké pravidlá pre banky. Chcem oceniť tie pokroky, ktoré sa podarilo dosiahnuť v Bazilejskom výbore. Chcem povedať, že ten to smerovanie je správne, ale naša správa nestratila nič na aktualite. Práve tam poukazujeme na tie otvorené otázky. Nebudeme e, v žiadnom prípade blokovať, budeme sa intenzívne zaoberať e, a budeme sa podieľať na tejto diskusii. E, vlak sa už rozbehol, ale na tejto ceste je ešte niekoľko otázok, ktoré z pohľadu serióznosti a konkurenceschopnosti je potrebné vyjasniť. Chcem poďakovať a spravodajcom všetkým za konštruktívnu spoluprácu e, za posledné týždne. Myslím si, že s tými 30 pozmeňovacími návrhmi, e, desiatimi ústnymi pozmeňovacími návrhmi a s diskusiou o hlasovacom správaní jednotlivých poslancov až že do dnešného dopoludnia sme sa zameriavali na taký vývoj, aby sme poukazovali na tie nedostatky a problémy a aby sme konštruktívne poukazovali na tieto nedostatky. Chcem poďakovať za spoluprácu. Ak by 21. a 22. septembra ešte sa udialo niečo, na čo musíme reagovať, tak eh, do pléna ešte 6. a 7. oktobra máme predsa len ešte čas zareagovať našimi pozmeňujúcimi návrhmi, ak by tento výsledok e, ponechával ešte ďalšie otázky otvorené. Máme možnosť e, vyzvať komisiu, aby prehodnotila návrh e, smernice, aby zohľadnila aj stanoviska parlamentu, či sa podarilo naplniť tie otvorené a nedorečné otázky. Mali by sme informovať komisiu Mám teraz na mysli návrhy zelených a socialistov a demokratov. Mali by sme okrem toho informovať komisiu, čo presne musí urobiť komisia, e, čo sa vzťahuje presne na Európu. Toto všetko je ešte stále nedoriešené, pretože návrh smernice ešte nie je pred nami a až tento návrh komisie začne našu skutočnú prácu. Myslím si, že je dôležité aby sme nečakali na tento návrh komis- smernice, ale aby sme už teraz spustili celý proces a tým parlament získal náskok, môže otrkadliť teraz výsledky bazilejského výboru a môže poukázať na implementáciu v Európe týchto pravidel. Ďakujem pekne za spoluprácu. Okay, right. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Mám tu niektoré riadky zvýraznené žltou. Prečítam ich všetky, keď sa k tomu dostaneme. Najskôr OK, máš hlasovaciu kartičku. Dobre. Teraz odsek 1. Pôvodný text, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 50, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to preveriť. Right, everybody voted, right. Hlasovali ste všetci, prosím. Návrh bol schválený to bola 51, teraz 52 odpadá. Návrh 53, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Prosím, dvíhajte ruky poriadne. Kompromis E od piatich politických skupín vrátane ECR, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis F od všetkých, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis G od štyroch skupín. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ocek 5, návrh 64, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 65, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis H od štyroch skupín, kto je za. Máme tu niekoľko častí. Máme najskôr ústny pozmeňovací návrh. Tak, aby sa tam uvádzalo, nemu, nemá zabraňovať európskym orgánom, aby implementovali reformy, ktoré zabezpečia stabilitu európskeho bankového sektoru. Súhlasíte všetci s týmto návrhom, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené, myslím. Môžeme to preveriť, iste. Teraz hlasujeme o prvej časti s ústnym pozmeňovacím návrhom. So hang on, hang on, hang on. Right, have you voted? Right. That's tied, so it falls. Bolo to tesné, teda návrh zamietnutý. Teraz hlasovanie po častiach na žiadosť zelený. Part one is all of the text apart from the... Prvá časť je celý text okrem textu na druhej strane. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A zvyšok textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Teraz hlasujeme o texte, ktorý začína. Upozorňuje, že... Voted. Right. closed and that is carried. Návrh bol schválený. Teraz prejdeme k návrhu 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis I nie je nepozostáva z viacerých e, častí, teda kompromis I, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny pozmeňovací návrh k 7a, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh k 7b. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis je. O štyroch skupín to je za, proti. Zdržali sa schválené. Teraz Ústny pozmeňací návrh e, od zelených e, k odseku 8a. Kto za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pôvodný text odsek 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis K od piatich skupín v dvoch častiach. Prvá časť je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz kompromis L od takmer všetkých. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 85. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis M od piatich skupín, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 90, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pardon, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 91, kto je za, proti, to si preveríme, prosím, nie je to celkom jasné. Right. That's carried. Návrh bol schválený. 23 za, 16 proti. Kompromis N od štyroch skupín, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 98, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 100, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 101, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis O v dvoch častiach, kto je za? Pardon, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Poznací návrh 104, kto je za? proti, zdržali sa, Zametnuté. 105, kto je za, proti, zdržali sa. Niektoré skupiny hlasujú dvojito, prosím, e, preveríme si 105. -ku. Nie, nie, liberáli nie. Hlasovali ste všetci, prosím. Schválené. 106, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis P. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis Q. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 112, kto je za, proti, zdržali sa, zametnuté. 113, 14 a 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozňací návrh 116, kto je za? Je k tomu ústny pozmeňovací návrh. Zdôrazňuje, e, že kvantitatívny že výsledky makroekonomické hodnotenia môžu to vplyvniť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte bez ústneho poznaceho návrhu. Pôvodný test to je za. Proti? Zdržali sa? Taktiež zamietnuté. Pozmeňovací návrh 117 bol stiahnutý, 118, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 119, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 120, ten odpadá. 121, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis. R, kto je za, proti, zdržali sa, Schválené. 127, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 128, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si 128. Hlasovali ste všetci, prosím. Návrh bol zamietnutý. Preto to nebolo jasné. 129, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text, odsek 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 130, ten odpadá. 131, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, Zdržali sa zamietnuté. 132, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 133, kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme si to. 133 preverujeme. Schválené. 134, kto je za? Prepačte, vy nevidíte tie výsledky? Prepačte. Chcete, aby sme sa vrátili v 133? Takže ešte raz, 133, hlasujeme elektronicky. Hlasovali ste všetci, prosím. 22 hlasov za, 15 proti. One, three, two. Well, I thought one, no, one, three, two was quite... 132 bola jasná. Nebudeme sa k nej vracať, pretože to nebude dobrý precedens. 134, kto je za? Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné, teda preverujeme 134. That's carried. Schválené.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 proti, zdržali sa, schválené. 158, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 159, ten odpadá, 160, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ešte raz 160, kto je za, proti, to sa zdržal. Myslím, že to bolo schválené, ale preveríme si to. Návrh bol schválený. Kto by to bol povedal, že je tu 40 rúk zvyhnutých, 140 1, kto je za, pardon, 161, návrh zamietnutý. Kompromis U o troch skupín v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Veľmi by mi pomohlo, keby dvíhali ruky aj iní ako koordinátori, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť, kto je za, proti, Návrh bol zamietnutý, lebo je viac rúk zvinutých na proti. Prepašte, ale keď nedvíhate ruky, tak to takto dopadne. Druhá časť kompromisu U. Bola schválená, to sme vedeli, ale bol silný 165, ústny pozmeňovací návrh Hlasujeme najskôr o tomto ústnom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 166. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 167. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh k odseku 21 a o spravodajcu, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Teraz pôvodný text od odseku 22, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Kompromis V od piatich skupín, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 177, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 100 Ostatné tri odpadli, ktoré nasledujú. Okay, we are voting 100. Prepačte, takže budeme hlasovať o 178, 179, 178, kto je za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 179, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis dvojité V, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 185, kto je za, proti, zdržali sa, musíme si to preveriť. That's carried. Schválené. Kompromis X od piatich skupín, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 189, kto je za, proti, Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 190. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať unblock. Okay, we have a complicated business on... Teraz to bude trošku komplikovanejšie o likvidite Najskôr, pardon, ide o odlženie, ide to ústny pozmeňovací návrh od zelených eh, k ZA, aby sa tam doplnila formulácia e, zobrací požičku. Kto je za tento ústny pozmeňovací návrh, prosím? Proti? Zdržali sa? Myslím, že stojí za to, aby sme si to preverili elektronicky. abstentions going on. Nejako veľa ľudí sa zdržiava hlasovania. I think 15, 13, 12 is worth checking. Myslím, že stálo za to, aby sme to preverili. Bolo to dostatočne tesné. 15 za, 13 proti a 12 ľudí sa zdržalo. Teraz budeme hlasovať unblock, e, takto pozmenenom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. So we now go to 210. 210. Pani Basesku. 210, kto je za? Pro, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 220. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si 220. -ku. Rejected. Zamietnuté. 221, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že aj toto bolo zamietnuté, ale preveríme si to predsa len. That's rejected. Zamietn- pardon, bolo to schválené. Dvesto sedem, kto je za? Proti? Zdrželi sa? Schválené. Dvesto osem, kto je za? proti. 227 bolo schválené. Prepašte, ale nedvíhate poriadne ruky. Musíme teraz preveriť 228. That's carried. Schválené. 229, kto je za? Proti? I mean, this is ridiculous. Please. Um, go... Hlasujeme elektronicky o 229. ke Bíhajte poriadne ruky. Prosím. Right. Okay. Has everybody voted? That's carried. Schválené. 230, kto je za? proti, zdržali sa. Bolo to schválené, ak budeme eh, sa riadiť počítaním rúk, ale hlasuje sa veľmi zvláštne. Teraz 237, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať e, o podiele odlženia. A to už sme vybavili, takže 239. Chcete si preveriť 237? Ja som povedala, že sa hlasovalo veľmi zvláštne o tomto návrhu. Dobre, môžeme si to preveriť.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 No už niekto sa to pomýlil, ale neviem celkom presne kto. od 3, 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 240, kto je za, proti, zdržali sa, to je tesné, preveríme si 240. Okay. That's carried. Schválené. 242, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 243, kto je za? Dvestoštyridsaťtri, kto je za? Čo sa deje, pani Luling? Vystúpenie bez mikrofónu. Moi aussi, je suis perdu. Ja som stratený, pretože neviem, či sme hlasovali o 242. Aha, dobre. To... Now, now you can see why I'm confused. Right, two, four... Tak vidíte, prečo ja som zmetená. 243, kto je za? Proti? Zdržali sa zamednuté. 244, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ak sa nemýlim. Samotná skupina EPP to neschválí. Okay. We're now on compromise. Kompromis ZD. A posledná veta, kde je ústny pozmeňovací návrh k eh, poslednej vete a vyzýva, aby sa stimulovali tie vysoké normy v bilaterálnych clearingových operáciách. To je za tento ústny pozmeňovací návrh. Proti? Zdržali sa? Schválené. To znamená, že ostatné hlasovanie počasie odpadá teraz zvyšok textu. understand. I'm glad, glad I do. Um, 254. Or... 254, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Two, Mr. Karras, you've got a problem. Pán Karas, máte nejaký problém? That's carried. But if people don't put their hands up... Schválené. Dosť ťažko um, ehm, získala prehľad tejto miestnosti, pretože uh, polovica z vás je tak povedať za rohom. 256, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pôvodný text, odsek 35, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 257, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 258, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis A, teda je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za? Musíme sa vrátiť, prepáčte, k ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, k ústnemu ustanoveniu AA. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prejdeme k ústnemu pozmeňovaniu ustanoveniu A, pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? zdržali sa, zametnuté. Preveríme si to, pretože to nebolo celkom jasné. Right, no, that's carried. Amendment. Schválené. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, Preveríme si deviatku. That's carried. Schválené. Poznec návrh 10. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústne poznací návrh eh, k úvodnému ustanoveniu B, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Poznací návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa. Je to tesné, tak si preveríme 14. That's carried. Schválené. 15, to je za, proti, zdržali sa. Schválené. Ústny pozmeňovací návrh k BE, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie C, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňací návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňací návrh k úvodnému ustanoveniu D, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny pozmeňací návrh a v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ústny pozornosť návrh k E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. na návrh 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis B, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie 24, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27, za, proti, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie G, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text H, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 31 za, proti, zdržali sa, schválené Kompromis C v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis D, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ústny pozmeňací návrh je A, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 43, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz hlasujeme elektronicky o celom takto pozmenenom texte. Right, so that's 38 in favor and 38 za, 2 proti hovorí pani predsednička. Blahoželáme, pán Karas. Right. Uh, we now move on to, uh... Teraz prejdeme k mojej správe. Neviem, či by som mala predsedať, ale je tu iba jeden pozmeňovací návrh. Prosím, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz musíme hlasovať elektronicky o celom texte podmenenom. hlasujeme o správe o DPH. Hlasovali ste všetci, prosím. Ešte traja nehlasovali dvaja. A o legislatívnom uznesení, prosím, hlasujeme. Okay, we'll do that. Dobre, takže ešte jedna osoba zahlasovala. 38 ste. 38 ste prihlásení. Dobre. Takže toto je prijaté. Prejdeme k bodu 9 demografické výzvy a solidarita medzi generáciami. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis A za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 5, nie. A prečo je toto vyškrtnuté? Dobre, ďalej. Pôvodný text. Pôvodný text odsek 2. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté.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 proti, zdržali sa, schválené. 16 teraz, oddelené hlasovanie, v 16 prvá časť. Všetci, kto ste za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté za, 18 eh, za, proti, zdržali sa zamietnuté 19 za, takže pôvodný text 4 e, za, proti, zdržali sa schválené pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené e, kompromis C za, Dobre, išla som príliš rýchlo. Takže, ústny pozmeňovací návrh. E, tam sa doplňa households, households za ne, nemôžeme hlasovať o ústnom, pretože je tu niekto proti. Dobre, takže vrátime sa k pôvodnému pozmeňovaciemu návrhu. To je pôvodný kompromis C. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Myslím, že je to schválené. Preveríme si tú druhú časť. Všetci ste hlasovali, dobre. Zamietnuté. Dobre, takže odsek 7a. Ústny pozmeňovací návrh spravodaj poslankyne. E, za, proti, zdržali sa schválené 29 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté elektronické hlasovanie o celom textu takto pozmenenom. Yes, gone. Okay. Right. So that is Dobre, takže schválené 8 číselné pomery 18 za 15 proti 3 sa zdržali. Takže to je všetko. E, bod rôzne, nikto nič. Dobre, môžete ísť. Ďakujem. Perfect timing. Ah, I'm trying to